If you could please take a seat. Usadte sa prosím kolegovia, začneme. Ako zvyčajne najskôr pristúpime k schváleniu programu. Ak nie sú námietky, budeme považovať program týmto za schválený. Máme niekoľko oznamov. Najskôr k Európskemu parlamentnému týždňu v roku 2020. Ah, okay. For the first time... Poprvýkrát v tomto volebnom období Európskeho parlamentu a v kontexte hospodárskeho dohľadu a rozpočtových e, kontrol Európsky parlament spolu s chorvátskym predsedníctvom organizuje Európsky parlamentný týždeň v tomto roku. Prebehne to v dňoch 18. a 19. februára tohto roka v Bruseli. Európny, Európsky parlamentný týždeň zoskupuje poslancov z Európskej únie, ďalej z kandidátskych a pozorovateľských krajín, aby sa prejednávali hospodárske, rozpočtové a sociálne veci pozostáva z pléna plenárnej konferencie Európskeho semestra a taktiež medziparlamentného výborového zasadnutia. Zatiaľ 97 poslancov z 32 eh, národných komôr sa zaregistrovalo. Chcela by som vyzvať všetkých poslancov výboru EKON, aby sa zúčastnili týchto stretnutí, najmä stretnutia EKON, ktoré sa bude týkať zdaňovania, odrateľného financovania, pričom mnohí z národných eh, poslancov sa už na to zaregistrovali. Je to významná príležitosť pre parlament posilniť demokratickú zodpovednosť Európskej hospodárskej správy. Ďalej druhý oznam, to sa týka e, CCP, e, získavania a rezolúcie. Ide o trialog, ktorý e, prebehol 28. januára v tejto veci. Legislatívne orgány zdôraznili význam tohto návrhu v kontexte čoraz väčšej koncentrácie rizík v rámci CCP po finančnej kríze. Tiež uznali že ich pozície sa vzdialujú v rôznych témach, najmä v tom, kto o tomto novom rámci e, rozhoduje, kto e, za neho platí, v akom poradí. Čo sa týka prežitia CCP, domnievajú sa, že na technickej úrovni by sa mali určiť e, presné otázky neskôr ešte predtým, ako sa prejedná na politickej úrovni. Taktiež sa odsúhlasil začiatok ďalšieho trialógu, bude sa prejednávať tzv. Skilled Games pre CCP a taktiež e, nástroje riešenia, najmä výzvy na využívanie hotovostných platieb a tiež e, možnosť škrtov, čo sa týka pôvodných marží. Toľko teda oznámy. Teraz začneme náš menový dialog s pani Christine Lagarde, ktorá je prezidentkou Európskej centrálnej banky. Týmto ju medzi nami srdečne vítam. Od posledného menového dialógu ktorý prebehol začiatkom decembra. Hospodárske vyhliadky sa nezmenili príliš. Údaje, ktoré prichádzajú, sú presne v súlade s miernym rastom e, ekonomiky eurozóny. Tento model mierneho rastu zohľadňuje celkovú slabosť medzinárodného obchodu v čase e, panujúcej neistoty. To ovplyvňuje najmä eurozónu, výrobný sektor v eurozóne a tiež to obmedzuje investičný rast. Ale e, rast zamestnanosti a taktiež rast miest. To naďalej podporujú odolnosť ekonomiky eurozóny. Aj keď vývoj e, inflácie e, je celkovo potlačený, sú už náznaky mierneho nárastu celkovej inflácie a to sa prejaví na narastajúcich cen energie, aj keď e, očakávania inflácie sú na nízkej úrovni. Nedávno sa buď stabilizovali, alebo sa mierne posunuli nahor. V strednodobom meradle sa očakáva nárad inflácie a to budú podporovať aj naše e, opatrenia menovej politiky a tiež e, riadny rast miest. V tomto kontexte e, na poslednom zasadnutí riadecej rady ECB sa rozhodlo, že úrokové sadzby sa nezmenia, pokiaľ sa nezmení ani vývoj inflácie, tak aby sa e, priblížili tieto dva ukazovateľe. Okrem toho, tieto radiaca rada Centrálnej banky naďalej bude vykonávať čisté nákupy podľa svojho programu skupovania aktív a to mesačne v hodnote 20 miliard, pokiaľ to bude potrebné v snahe posilniť komoditné dopady týchto sadzieb a tiež, aby sa za kročilo v prípade, že sa zmenia úrokové sadzby. E, čo sa týka dlhodobých trendov, znižovanie produktivity starnúceho obyvateľstva a tiež výzvy, ktoré súvisia s ekologickými aspektami, Ďalej rýchla digitalizácia, globalizácia a e, meniace sa finančné štruktúry. E, táto rada sa rozhodla, že zmení celkovú stratégiu Centrálnej e, banky, ktorá bola schválená v roku 1998 a že sa to ďalej upraví po tom, čo sa prijali zmeny v roku 2003. Táto revízia bude zahrňať kvantifikované analýzy cenovej stability, ďalej E, aspekty menovej politiky, analýzy e, postupov v menových e, otázkach a ďalšie úvahy, ktoré sa týkajú finančnej stability zamestnávania a ekologická udržateľnosť, aj tie budú súčasťou tejto revízie. Táto revízia prebehne pri plnom zohľadnení mandátu stability cien, tak ako to vychádza zo zmluvy. A do konca roka 2020 sa to má uzavrieť. Všetci sme ocenili, že ste sa touto otázkou zaoberali už na vypočutí v septembri a tiež na poslednom menovom dialogu s nami, aj keď budú rozmanité názory, ktoré sa budú týkať sadzby a tiež rozsahu tejto revízie, je dôležité zohľadniť význam Európskeho parlamentu, najmä nášho výboru v tomto procese. Dnes teda vážna prezidentka Lagardová a srdečne vás vítame a e, približte nám um, najostatnejšie aspekty hospodárskeho vývoja. Tiež sa zameriate na konkrétne témy, ktoré sa týkajú pôsobnosti výboru EKON a ktorým sa venujú aj koordinátori, najmä vyhodnotenie rizika v súvislosti s finančnou stabilitou v eurozóne a tiež komunikáciu Centrálnej banky už sme vykonali prípravné opatrenia v týchto dvoch bodoch. Do toho sa zapojila akademická obec. Sú k dispozícii dokumenty na internetovej stránke parlamentu k tejto veci. Nás eh, teda spája mnoho zaujímavých tém. Máme veľké očakávania, ktoré si spájame s touto výmenou názorov. Nech sa páči, pani Lagard, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka, vážení poslanci, členovia výboru EKON, vážení prítomní. Je mi potešením opäť sa s vami stretnúť po zasadnutí Rady guvernérov, e, ktorá prebehla v tomto roku ako prvá. Tam sa prijalo rozhodnutie spustiť e, stratégiu, strategickú revíziu menovej politiky. Už 16 rokov uplynulo, odkedy Centrálna banka vykonala naposledy takúto revíziu e, menovej politiky ako sme už prednávali v decembri, v roku 2003 svet eh, vyzeral úplne inak. Mnoho sa toho zmenilo medzičasom a to eh, naznačuje, že stratégia menovej politiky sa naozaj musí zmeniť. Štruktúrne zmeny zásadne ovplyvnili naše prostredie ekonomické, aj iné aspekty prostredia a bude to aj pokračovať naďalej. Konkrétne v oblasti, ktorej sa venujeme, znižujúce sa vyhliadky rastu a taktiež spomalený rast produktivity a starúce obyvateľstvo a tiež pozostatky finančnej krízy spôsobili, e, že úrokové sadzby sa znižujú. To znamená, že tieto nízke úrokové sadzby a nízka inflácia a celkovo toto prostredie e, výrazne znížilo e, možnosti konať pre Centrálnu banku na európskej úrovni, na národnej úrovni a aj celosvetovo, aby sa zakročilo v prípade hospodárskeho úpadku štruktúrálne výzvy, ako napríklad nové hrozby v súvislosti s ekologickou udržateľnosťou, ďalej rýchla digitalizácia, globalizácia a tiež vyvajúce sa finančné štruktúry tiež ovplyvňujú vývoj cien a celkové prostredie, ktoré majú centrálne banky povinnosť monitorovať a tiež musia zohľadňovať tieto vyhľadky do svojich rozhodnutí. Vzhľadom na tieto zmeny teraz nastala chvíľa eh, vykonať túto revíziu stratégie v širšom rámci tak, aby sme sa mohli ďalej venovať plneniu nášho mandátu v čo eh, najlepšom záujme pre Európanov. Na našom poslednom stretnutí som sa zaviazala, že budem počúvať očakávania všetkých a že sa pokúsim lepšie eh, pochopiť ich hospodárske obavy s veľkým záujmom som si vypočula dokumenty, ktoré ste za, pardon, prečítala dokumenty, ktoré ste zatali vypracovať. A tiež ma zaujalo, že aj z nich vychádza, že občania nevenujú dostatočnú pozornosť týmto veciam. Európsky parlament a komisia budú hlavným fórom tohto e, procesu počúvania a tiež presadzovania do praxe takéto komunikácie, ktorá prebieha dvoma smermi, tak ako som už naznačila na našom poslednom stretnutí. Teda som veľmi rada, že ste ma požiadali o to, aby sme si prejednali najmä oznámenie Centrálnej banky a celkovej komunikáciu, ale až predtým, ako sa k tomu dostanem, chcela by som najskôr priblížiť eh, prehľad o aktuálnej hospodárskej situácii v eurozóne. Nebudem sa príliš odlišovať od toho, čo ste práve načrtli, pani predsednička. Celkovo, podľa našich očakávaní, ekonomika eurozóny naďalej rastie, aj keď ešte stále relatívne mierne. Domáca ekonomika je naďalej relatívne odolná súkromná spotreba, napríklad e, sa zvýšila o 0,5 v 3. štvrť roku 2019 v kontexte ďalšieho zlepšovania na trhu práce a celkovo podmienok. E, miera nezamestnanosti je na úrovni 7,4 čo je najnižšia úroveň od júla 2008. Počet e, ľudí v zamestnaní sa nadalej zvyšuje a už sa zvyšil celkovo o viac ako 11 miliónov od polovice roka 2013. Služby, ktoré sa orientujú na domáci trh spotreby a taktiež v e, stavebný sektor, e, im sa darí dobre. Avšak globálne faktory sa prejavujú na raste v eurozóne. Už sú e, zjavné náznaky stabilizácie, indikátory sa posúvajú mierne optimistickejším smerom tak ako dokazuje index e, vyhodnocovania nákupnej síly e, v priebehu 12 mesiacov. Tento ukazovateľ sa zvýšil v priebehu 12, pardon, v 5 mesiacoch e, na najvyššiu úroveň za posledného roka a pol. Okrem toho, neistota spojená s hospodárskym prostredím je naďalej vysoká, taktiež obchodné napätie medzi USA a Čínou sa znižuje. Iné riziká však naďalej pretrvávajú, alebo čo sa týka neistoty v súvislosti s e, dopadmi vírusu korona, to e, sú ďalšie zdroje obáv. Celkovo mierené vyhliadky rastu spomalujú posun od nárastu miest k vývoju v oblasti cien a inflácie. Inflácia ktorú e, e, meria harmonizovaný index e, spotrebiteľských cien je na úrovni 1,4 tak to bola v januári presne podľa našich očakávaní a lepšie ako v predchádzajúcom mesiaci. Ekonomika eurozóny preto naďalej vyžaduje podporu z našej menovej politiky, tak aby sme sa vedeli obrániť proti globálnemu vývoju. Vidíme, že naše politické stimuly sa posúvajú k finančným podmienkám, čo čo je najrelevantnejšie pre skutočnú ekonomiku. Podľa posledných údajov, ktoré sú k dispozícii, um, úverové sadzby pre podniky sú takmer o 10 um, bazických bodov nižšie, ako boli pred rokom a pre domácnosti, e, pre nákupcov nehnuteľnosti, e, tam je to o takmer 40 bazických bodov nižšie a to dokonca takmer až na historicky najnižšej úrovni. E, tieto podmienky podporujú investície a tiež výdavky spotrebiteľov aj celkovo stavebnom sektore v eurozóne a to eh, aspoň mierne nahrádza a pomalý vývoj celkovo globálnej spotrebe. Zároveň naďalej pozorne monitorujeme možné vedľajšie účinky týchto opatrení. Nízke úrokové sadzby prinášajú eh, mnohé výhody ekonomiky eurozóny Avšak e, nízke náklady na financovanie tiež podporujú vyššiu mieru poskytovania úverov e, tým, že sa viac príjma riziko na úrovni bankových subjektov, napríklad investičných fondov, poisťovní a taktiež dôchodkových fondov. Okrem toho, teraz s nehnuteľnosťami vo viacerých krajinách eurozóny naďalej vykazuje nárast cien, aj keď nízke úrokové sadzby je len jeden z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje, eh, či spotrebitelia sa rozhodnú nakupovať alebo nenakupovať eh, nehnuteľnosti. V tomto prostredí eh, orgány by mali naďalej presadzovať makroprodačné opatrenia, aby riešili tieto rizika, ktoré sa týkajú finančnej stability. Zároveň fiskálna a štruktúrálna politika tiež majú svoju významnú úlohu v tomto prostredí nízkych úrokových sadzieb. Môžu navýšiť mieru rastu a tiež zvýšiť podporu tým, že sa podporí rast produktivity. To by podporilo celkovú efektivitu našich opatrení a tiež by to pomohlo tomu, aby úrokové sadzby eh, naďalej rástli. Teraz by som rada prešla k téme eh, komunikácie Centrálnej banky vo forme oznámenia. Tí, ktorí pozorujú centrálne banky, iste mi dajú za pravdu, že centrálne banky sa posunuli veľmi výrazne vpred v tom, ako komunikujú verejné inštitúcie vrátane Európskej centrálnej banky sa posunuli k zverejňovaniu väčšieho množstva informácií a k lepšiemu vysvetľovaniu svojich politických rozhodnutí. Mimochodom, vychádza sa tu aj z požiadavek parlamentu a taktiež z požiadavek verejnosti. Európsky parlament vyzýval Centrálnu banku, aby sa ujala tohto prístupu od samého počiatku jedna z prvých tém, ktorú prejednávala Centrálna banka v roku 1999, je komunikácia a celkovo politika transparentnosti Centrálnej banky. E, dobrá komunikácia je základom dôryhodnosti Centrálnej banky a taktiež e, zvyšuje našu legitímnosť v očiach e, našich občanov. Ale my ako centrálni bankári tiež musíme komunikovať čo najefektívnejšie, musíme byť otvorení, úprimní a jasní. To je nevyhnutné na to, aby bola naša politika účinná. Musíme presne nasmerovať našu komunikáciu, napríklad eh, usmernenie do budúcna, to ste naznačili aj vy, pani predsednička. Už to samo o sebe je nástrojom politiky Centrálnej banky. Tradične my, eh, bankári v centrálnych bankách, a radšej ho komunikujeme s odborníkmi a s trhmi, než s širokou verejnosťou. Trhy veľmi pozorne sledujú, čo robíme, čo hovoríme, tiež čo nehovoríme. A prieskumy a štúdie zistujú, že nám dobre rozumejú. Veľmi pozorne sledujeme, ako trhy interpretujú alebo dezinterpretujú naše činy. Ale musíme byť obozretní, aby sme sa nezameriavali príliš úzko na túto komunikáciu s trhmi a aby sme si vlastne nevytvárali týmto svoju vlastnú ozvenu. A preto na mojom vypočutí, ktoré som odzvolila tu vo výbore, som zdôraznila, že jedna z priorit môjho, pre, môjho pôsobenia ako prezidentka bude posilniť práve tieto kontakty s verejnosťou a s tými, ktorí verejnosť zastupujú. Podľa našich výskumov, aj keď mnohí Európania počuli už o Európskej centrálnej banke, len veľmi málo z nich naozaj skutočne chápe, čo robíme a rozhodne nechápu, prečo to robíme, alebo ako to, čo robíme, slúži verejnému dobru. Teda to musíme zlepšiť. Nielen preto, aby sme boli populárni, o to nejde, ale preto, aby občania v EÚ pochopili, čo vlastne robíme a ako im to slúži. Práve sme začali vyvíjať nový systém prieskumov, kde sa pýtame spotrebiteľov na to, aké majú oni očakávanie v súvislosti s infláciou, bývaním, spotrebou, ďalej šetrením a celkovo s trhom práce. Okrem toho musíme zistiť, lepšie pochopiť tieto faktory, nielen preto, že sú tu dosť značné odlišnosti medzi regiónmi, taktiež medzi mestskými a vidieckými oblastiami, medzi rôznymi vrstami spoločnosti, ale taktiež e, denodenné rozhodnutia e, občanov a firiem vlastne ovplyvňujeme našim konaním, aby sme plnili nám vymedzený mandát. A ak budeme komunikovať nejasne, nezrozumiteľne, ak nám občania nebudú rozumieť, tak naša politika bude menej účinná a tiež nebudeme natoľko schopní vykonávať náš mandát. Tiež vieme, že nám e, občania budú viac dôverovať a celkovo vnímať Centrálnu banku ako ich banku, ak lepšie pochopia, z čoho vychádzajú naše rozhodnutia, prečo sú pre nich dôležité a aký dopad majú na ich bežný život. A preto Rada guvernérov rozhodla, že strategická revízia, ktorá sa odsúhlasila na našej poslednej schôdzi v januári, sa tiež zameria na to, ako komunikujeme o našich rozhodnutiach. Komunikácia sa často vníma ako jednosmerná ulica nesprávne, pričom sa venuje veľké úsilie iba šíreniu ehm, našich eh, obsahov. Všetci veľmi radi hovoríme, všetci sa radi počúvame, ale musíme, aspoň podľa môjho názoru, sa rovnako zameriavať aj na počúvanie ľudí, ako sa vyjadril zástupca Spojených štátov, či eh, Justice John Marshall už v roku 1800 povedal, ak budeme dobre počúvať, bude to rovnako silným nástrojom, ako keď budeme dobre rozprávať. Teda on vlastne e, povedal to, čo sa vie už dlho, že máme dve uši a jedny ústa a mali by sme ich podľa toho aj používať primerane. Preto ten kľúčový prvok vo všeobecnosti musí byť zapracovanie prvkov načúvania do toho nášho rámca, pokiaľ ide o štruktúrálnu základ našej práce. Ten dialog s týmto výborom je kľúčovým komponentom tejto práce. Nad rámec toho teším sa aj na celú sériu podujatí, kde budeme počúvať, to bude súčasť našej strategickej revízie. Budeme to realizovať naprieč celou eurozónou v súčinnosti s našimi kolegami z národných centrálnych bank, tak aby celý eurosystém bol zaangažovaný, aby ten dialog bol v národných jazykoch, ktoré používajú ľudia v daných krajinách. Tešíme sa na to, že budeme počuť názory celej palety zúčastnených strán vrátane akademikov, predstaviteľov finančného sektora, ako aj predstaviteľov občianskej spoločnosti, študentov a celej palety ľudí zo všetkých iných kategórií. Naše prvé podujatie tohto charakteru sa bude konať tu v Bruseli e, marci, kde dúfam, že budú zaangažované predstaviteľa európskej úrovne a občianskej spoločnosti, kde sa budú prezentovať jednotlivé perspektívy a všetci budete prizvaní na to, aby ste tam mohli byť účastní. Takisto budeme mať online portál ohľadne stránky e- Európskej centrálnej banky. Všetky informácie ohľadne strategické revízie budú k dispozícii pre všeobecnú verejnosť a čo možno najväčšom rozmere aj v jednotlivých prekladových verziách. To znamená, je tu veľa práce, ktorá už prebieha a ktorá bude vlastne zverejnená vo forme viacerých dokumentov neskôr. Prostredníctvom týchto kanálov sa snažíme učiť sa od občianských spoločností a organizácií, ktoré ich reprezentujú, aby sme sa dozvedeli, že čo je pre nich to najdôležitejšie či už ide o rastúce ceny za nájmy, alebo nedostatok pracovných príležitostí, digitalizácia, klimatické zmeny. A budeme sa snažiť hodnotiť to, ako tieto obavy budeme môcť zapracovať do našich krokov, ktoré robíme v rámci komunikácie, teda v rámci limitácií, ktoré má náš mandát. Takže vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, tá revízia, ktorú sme práve začali, bude hĺbkový a intenzívny proces. V najbližších 11 mesiacoch dialog medzi našimi inštitúciami bude skutočne častý a pôjdeme do hĺbky. Pravidelné vypočutia v rámci ekonu budú takou chrbtovou kosťou pre našu diskusiu, ale tieto sa nebudú limitovať a obmedzovať iba na tieto vypočutia ako také v podstate budeme tu mať viaceré možnosti na to, aby sme pokračovali v našom dialogu a to už čo skoro. Teším sa napríklad na návštevu delegácie tohto výboru už teraz v pondelok vo Frankfurte a stretnem sa s vami tam aj v Štrasburgu, napríklad hneď už v útorok, deň na to. Takže je to skutočne také intenzívne, intenzívna forma komunikácie práve s vami a s vašimi kolegami. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a teším sa, že sa budete pýtať otázky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme pekne aj my vám. Takže teraz začneme s tými našimi otázkami. Máme tu klasický formát, 5 minút. Nech sa páči Markus Ferber za EPP. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená pani predsednička, vážená pani Legard. E, máme tu revíziu, ktorú ste spomínali. člen direktória v rámci sekcie vyhliadok e, povedal, že na základe viacerých faktorov, ktoré ste tu v stručnosti načetli, sa teda z dlhodobého hľadiska počíta s malým rastom v Európe a preto vlastne už aj otázka v mojej strane, že či ste vôbec schopní tie stanovené ciele, pokiaľ ide o infláciu, pod 2% vôbec dosiahnuť, keď vlastne hospodárske vyhliadky sú zhruba také, že ten rast v podstate bude skôr pod tými 2%. Takže v tomto kontexte tá otázka, ktorú sa chcem spýtať, že ako vnímate očakávania inflácia a hospodársky rast, ako to chcete dať do súvisu a s tým samozrejme ruka v ruke ide aj najnovšia revízia finančnej stability z novembra minulého roku, kde ste spomenuli viaceré rizika, ktoré vlastne v poslednom čase nabudli na význame. Takže vidíme, že tie rizika sú ešte väčšie, ak som tomu správne pochopil, porozumel. A sú tu viaceré tie rizika, pokiaľ ide napríklad aj o úroky, je to prepojené, to znamená tá voľná politika v podstate zvyšuje ceny, hovorili ste aj vývoj úrokov, ale zároveň tlačí na profitabilitu bank, ale na druhej strane sú to stimuly, pokiaľ ide o väčšie rizika na druhej strane. Takže v tomto kontexte moja otázka, ako vy vnímate schopnosť Európskej centrálnej banky v rámci eurozóny reagovať na takéto scenáre rizik, či je to vôbec možné, ak sa takéto rizika vôbec e, stanú skutočnosťou. Ďakujem. Thank you very much uh, for your question. Ďakujem pekne za vaše otázky. Možno teda, aby som hneď zareagovala. Dve kľúčové veci, ktoré by som objasnila hneď v úvode. Poprvé, naša strategická revízia uh, sa bude sústrediť na všetky aspekty monetárnej menovej politiky a máme čas, to znamená, stanovili sme si uh, lehotu december roku 2020, na to, aby sme to všetko završili, ale ešte predtým budeme mať radu guvernérov, alebo viaceré, ktoré budú preskúmavať našu menovú politiku a na základe skutočnosti čísiel hospodárskeho vývinu budú teda určovať naše pohľady voči e, postoje, pokiaľ ide o e, hospodárskú politiku. Takže budeme to robiť na základe tých kritérií, ktoré máme k dispozícii, pokým až tá naša strategická revízia nebude ukončená. Takže v podstate budeme jednoducho neochvejne sa venovať e, práci na tejto strategickej revízii a to na základe štandardných e, foriem, ktoré sme používali aj doposiaľ. A súčasť toho vlastne je aj to, že budeme musieť preskúmavať všetky tie dopady e, menovej politiky a musíme teda vychádzať z toho dopadu, ktorý to malo a pozrieť sa na to, aký to má dopad teraz. Ak sa pozrieme na to, ako to bolo v minulosti, tak tam sme mali vtedy začlenené aj na konvenčnej úrovni ako aj nekonvenčnej úrovni nástroje, ktoré sme využili a tieto priniesli veľmi pozitívne výsledky e, opakovane hovoríme o vytváraní pracovných príležitostí. Nebudem teraz využívať tých 11 miliónov pracovných príležitostí, ktoré sa nám podarilo vytvoriť od roku 2013, pretože menová politika bola jednou z tých prispievajúcich faktorov, ktoré to priniesli ale e, skutočne v rámci našej menovej politiky môžeme povedať, že mala pozitívny, má pozitívnu účasť na vytváraní pracovných príležitostí. Ďalej to prispelo aj k rastu od roku 2013 a rovnakým spôsobom to vlastne prispelo aj k zvýšeniu inflácie za ostatné roky, takže treba to vnímať všetko v kontexte a pozrieť sa na to, aký to malo dopad na fungovanie podnikov, na životy ľudí, na formu vytvárania pracovných príležitostí a treba uznať a povedať, že to skutočne prinieslo pozitívne benefity. A samozrejme pomíname aj tie efekty, o ktorých ste hovorili vy. Či to má teda takéto negatívne efekty. A potrebujeme tzv. analýzu benefitov ohľadne zohľadnenia potenciálnych benefitov týchto menových politík. Ja by som teraz nechcela z toho vyvodzovať taký záver, že naša súčasná menová politika v podstate bola tým hlavným faktorom v rámci rastúcich cien pre bývanie, alebo pokiaľ ide o zníženú profitabilitu, ziskovosť niektorých bank v rámci krajín eurozóny. Možno to prispelo k tomu, ale nemyslím si, že toto je automatický záver, ktorý z toho môžeme vyvodiť, pretože ak porovnáme tie odlišné prostredia, napríklad kde sme mali úrokové sazby nízke, tak e, možno tie efekty neboli všade rovnaké. Rovnako by som bola opatrná, keď hovoríme o celkových záveroch v tom zmysle, že ceny za bývanie sa vo všeobecnosti zdvihli. A myslím, že to je veľmi rôzne distribuované v rámci eurozóny, berúc do úvahy rozdiely medzi mestským a vidieckým tým priestorom, ako som povedala už v úvodných slovách. Nedá sa to celé pripísať iba k tým úrokovým sadzbám a tým nízkym nákladom, ktoré máme momentálne pokiaľ ide o financovanie. Ale aj naďalej budeme teda venovať veľkú pozornosť na tie postranné efekty, ktoré to má v rámci našej práce ďalej. Ďakujem veľmi pekne teraz Jonas Fernández za SND. Ďakujem pekne, pani predsednička, budem hovoriť po španielsky. Vo vašom príhovore pred niekoľkými mesiacmi na pôde tohto výboru, keď ste boli menovaná, keď e, v rámci menovania nového predsedu Európskej centrálnej banky pýtal som sa vás na to, či je možnosť e, nie začať s týmto revidovaním ohľadom e, Európskeho strategického rámca menovej politiky. A vidím, že vaša inštitúcia sa do toho pustila a chce poprvé Chcem vás, vám poprvé za to zablahoželať, že toto vyplynulo to z tejto diskusie. Pokiaľ ide o túto vašu uh, diskusiu ohľadom revidovania menovej politiky, myslím si, že je tu jedna časť v tom oznámení, ktorú ste vysvetlili veľmi dobre na, v tomto vašom príhovore, ale rád by som bol, keby som sa s vami podelil o môj názor ohľadom určitej opatrnosti na tejto ceste. Prečo? Je isté, že to, čo vy hovoríte, že e, by ste chceli lepšie vysvetliť vaše politiky, e, že chcete byť bližšie občanom, ale je takisto aj pravda, že e, inštitúcia ako taká už na základe toho, čím je, tak ak budete robiť ešte nejaký predmet politickej diskusie eh, na, v, v rámci všetkých konverzácií našich občanov v domácnostiach a tak ďalej, tak určite sa trošku obávam, že by sme mohli tak stráti takú nezávislosť, taký nezávislý charakter tejto inštitúcie. Takže troška obozretne s týmto narábajme. Akože samozrejme, že vám chcem poblahožať za to, že eh, ste sa do tohto pustili na túto strastiplnú cestu a určite vám dôverujem. Nie je to o, o ničom inom. Avšak eh, určite chápem, že chcete byť bližšie občanom, avšak eh, myslím, že treba zostať mimo takej tej každodennej politickej diskusie. Toto je taká moja obava, ktorú som chcel vám spomenúť. A pokiaľ ide o stanovené ciele, rôzne nástroje menovej politiky za e, posledné dni, tu bola spomenutá možnosť zaviesť e, inflačný, in, do inflačného indexu takisto aj to, že ceny niektorých aktív, konkrétne aktív, ktoré sa týkajú bývania, budú súčasťou práve tohto indikátora e, toto však e, otvára určité otázky, pretože ak chceme mať jasný cieľ, pokiaľ ide o infláciu, ak chceme ho revidovať, teda túto symetriu, ktorá je absolútne jasná, tak ak by boli náhodou nejaké problémy, pretože ak sa nám nepodarí dosiahnuť tie 2%, ako povedala kolegyňa Fer, Ferver, ak chceme teda reformovať vôbec e, výpočet tohto e, indikátora, ak tam chceme zapracovať do toho ešte aj náklady na bývanie, tak myslím si, že to nie je možno to správne. A takisto, ak sa chceme vyhnúť takým laterálnym alebo takým bočným efektom eh, menovej politiky, mali by sme revidovať takisto aj fiskálnu politiku. Ja by som chcel vedieť, aký je váš názor na včerajšie oznámenie Európskej komisie. Ďakujem. Yes, Madame Lagarde. Ďakujeme, nech sa páči, pani Lagarde. Ďakujem veľmi pekne. Tak pokiaľ ide o tie odporúčania v oblasti komunikácie, ja to beriem vážne, a k tomu sa ešte vyjadrím a takisto aj za tú otázku, pokiaľ ide o náklady na bývanie. Pokiaľ ide o tú komunikáciu, viem presne, čo hovoríte a myslím si, že budeme musieť byť obozretní, ale zároveň berúc do budeme musieť brať do úvahy aj to, že budeme musieť čo možno najviac načúvať. Pri tom načúvaní vlastne budeme musieť poskytnúť aj veľa vysvetlenia ohľadne toho, čo robíme my, pretože bolo pre mňa prekvapením, keď som zistila, že ako málo ľudia vedia o Európskej centrálnej banke. Treba si to povedať na rovinu, keď začnete hovoriť o eurosystéme, tak ľudia iba gúľajú očami, čo to vlastne je. Takže ja si myslím, že vlastne to dlžíme európskym občanom, aby sme im vysvetlili, čo robíme a prečo to, čo robíme, je skutočne dôležité, prečo sme správcom meny, ktorej, ktorú všetci používajú, ktorú vnímajú jedným z tých jednotiacich faktorov. Euro je vo všeobecnosti rešpektované vo viacerých častiach e, krajín eurozóny, takže musíme to urobiť a musíme načúvať, ale zároveň musíme byť aj obozretní. Myslím si, že jeden z tých komponentov bude aj ten, aby sme nevzbudzovali nejaké nádeje a aby sme ne vzbudili nádej u tých ľudí, že môžeme urobiť viac, než skutočne môžeme dokázať. Hovorím o konkrétnom prvku, pokiaľ ide o tú dôveru a dôveryhodnosť. Jednoducho to musí byť založené na tom, že to, čo poviete, musíte aj splniť a nemôžete vzbudzovať nejaké zbytočné nádeje, potom je tu sklamanie a potom zase sa podkopa, podkope tá dôvera. Takže ja to beriem veľmi vážne. Pokiaľ ide na tú o tú tému cien za bývanie, v súčasnosti tie indikátory, ktoré máme k dispozícii, neberú do úvahy napríklad náklady na bývanie v súvislosti s tým, že môžete byť aj majiteľ vašho vlastného bytu, domu a tak ďalej. A ak sa nemýlim, takže v rámci toho celého indexu vlastne náklady na bývanie sú zhruba na úrovni 6,5 celkových nákladov. Ak sa spýtate koľvek iného, či už ide o priateľov, rodinu alebo niekoho iného, 6,5 jednoducho je skutočne na tej strane nízkych e, číselných vyjadrení. Takže ako na to zareagujeme, bez toho, že by nás niekto obviňoval z toho, alebo že by sme išli cestou rizika, že chceme meniť ciele pretože toto môžu ľudia napadnúť. Že ste istý čas merali na základe konkrétnych štruktúr a teraz navrhujete zmenu týchto štruktúr. Ja si myslím, že treba takisto sa vyhnúť aj tomu, alebo musíme dbať o to, aby sme sa držali toho, čo ľudia považujú za svoju vlastnú štruktúru, pokiaľ ide o výdavky na bývanie. Ak pre nich je to niečo, čo je na takejto nízkej úrovni, musíme sa spýtať, či to je legitímne alebo nie. Zároveň treba povedať, že tu budú aj ťažkosti, pokiaľ ide o hodnotu bývania v dome, ktorého ste majiteľom a nákladov, ako aj hodnota, ktorá sú, ktorú treba dať do súvisu s pôvodnými nákladmi na nákup. Ale ja si myslím, že toto všetko treba zohľadniť v rámci tej skutočne úprimnej reflexie ohľadne týchto otázok a Musíme sa pozrieť na to, ako by sme to mohli najlepšie riešiť tak, aby sme skutočne dodržiavali tie naše princípy, ako aj samotné náklady, ktoré musia znášať ľudia. Ďakujem pekne. A predtým, než prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, požiadam vás, chcela by som vám pripomenúť, že máme 5-minútové sloty, preto vás požiadam, že aby ste sa držali 2 minút, nie len zo slušnosti, pokiaľ ide o ďalších rečníkov, ale aj vo slušnosti voči pani Lagardove, aby mohla reagovať. Nech sa páči, Luis Garicano. Ďakujem pekne. E, vy ste ma vrátili v čase dozadu, pani Lagardová, keď som pracoval na e, cenovom indexe v Eurostate v roku 1993 a venovali sme sa otázke nákladov na bývanie, takže veľa šťastia vám prajem skutočne. Takže ako politici my sme neurobili dosť na to, aby sme završili tú bankovú krízu a vyriešili ju. Nie len to, čo sa nám nepodarilo, ale aj to, čo sa nám podarilo, tak nie je vždy 100% dobré. Ak sa pozrieme na tie rozdiely, pokiaľ ide medzi bankami a štátmi, e, sú tu určité problémy. Budem sa sústrediť teda na jeden konkrétny aspekt, ktorý sa týka toho rozdielu medzi bankami a štátmi. My sme vytvorili jednotný dohľadný mechanizmus a tento sa mal snažiť riešiť tento problém a myslím si, že e, také prípady ako napríklad záchrana talianských bank, tam sme videli, že boli problémy. Pokiaľ ide o SSM pod dohľadom Európskej centrálnej banky, tam sme videli, že na dobe vlastne veľmi dlho bolo pod minimálnym, minimálnym, minimálnou kapitálovou úrovňou. Videli sme, že tam boli problémy a bola tu nutnosť urobiť niečo ohľadne kapitálovej pozície. Pokiaľ ide o SRB, e, ja si myslím, že takýmto spôsobom tu boli možnosti e, hľadať formy riešenia záchrany. Takže otázka zostáva, fungujú tieto mechanizmy? Sme o tom presvedčení, tie regulačné regulačné opatrenia nezachádzajú príliš ďaleko, že jednoducho držíme nažive banky, ktoré v podstate zlyhávajú alebo sú tesne pred zlyhaním. Nemyslíte si, že Európska centrálna banka ako taká robí svoju prácu správnym spôsobom, využíva všetky mechanizmy tak, aby neumožňovala bankám, že príjmajú iba štátne peniaze, pretože banky sa potom počasie na to jednoducho prispôsobia a zvyknú si. Nemali by sme zmeniť regulačný rámec z pohľadu parlamentu? Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku. Ja si myslím, že Európska centrálna banka súhlasí s tým, že regulačný rámec by sa mohol zlepšiť a pokiaľ ide o SRB, tam by sa mohli zlepšiť určité východiska v rámci celej bankovej únie. Avšak, pokiaľ ide o harmonizáciu insolvenčných režimov, myslím si, že v tomto kontexte mali by sme hovoriť aj o tomto a myslím si, že to by malo skutočne vážny dopad, pokiaľ ide o kapitálovú trh- úniu, kde by som ja skutočne veľmi rada chcela zaznamenať určitý pokrok, a to z viacerých dôvodov. Pokiaľ ide o európsky, európsku schému ochrany vkladov, a chcete počuť aj o tom, myslím si, že to je doplnok toho SRB. Ja si myslím, že pokiaľ ide o e, rôzniacie sa systémy v rámci jednotlivých národných štátov. Myslím si, že to si vyžaduje ďalšiu analýzu a preto by som sa chcela poďakovať aj za to, čo ste vlastne vy urobili na tejto práci v minulosti. Pokiaľ ide o skutočnú bankovú úniu, myslím si, že národné št- E, zložky by mali postupne e, ukončiť svoju činnosť a mali by sme sa teda sústrediť na európsku úroveň na to, aby sme riešili tieto rizika. Pokiaľ ide o pokrývanie problémov s likviditou, to by mal byť východisko. Myslím si, že ide, mali by sme ísť cestou ED, to by pokrývalo tak potreby v likvidite, ako aj pokiaľ ide o straty, takže myslím, že toto vlastne rieši tie obavy, ktoré ste vy tu predniesli. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo Jörg Meuten, nech sa páči za ID. Ďakujem pekne, budem hovoriť po nemecky. Vážená pani predsednička, tá diskusia vo verejnosti v Nemecku je momentálne až v takej úrovni, že neočakávame od Európskej centrálnej banky nič iné ako útok na vklady občana. Viackrát ste už povedali, že táto politika stáleho vyvlastňovania cez nízke úroky, mínusové úroky, chcete ďalej pod podporovať. Ja vychádzam z toho, že tieto vlastne v budúcnosti, tieto asociálne politiky v podstate ukončíte. Veď predsa musíte vedieť, že tá fiškálna politika, ktorú robíte, má veľký dopad, pokiaľ ide o negatívne stimuly. Je to úplne zrejme. Aj vedci na to poukazujú, ako aj nem- nemeckí občania to vidia, keď vidia, ako sa im peniaze z ich účtov stále míňajú ja si myslím, že nemali by ste sa sústrediť na to, aby ste sa vrátili k stabilite peňazí, ale skôr by ste mali ísť cestou lepšej public relation, pretože to bolo ešte pod dragým veľmi zle rozbehnuté. Hovoríte tu stále o dôvere a dôveryhodnosti. Ja si myslím, že vaša dôveryhodnosť, pozrite sa skutočne na skutočnosť, je v podstate na úrovni nula. Nikto vám nedôveruje, mali by ste si to uvedomiť pokiaľ ide Európsku centrálnu banku alebo štúdie, ktoré robila táto banka. Urobili ste si k tomu štúdie, pokiaľ ide o to, ako európska verejnosť vníma negatívne e, Európsku centrálnu banku ako neetickú politiku tu vlastne robíte. Viete si to vôbec predstaviť? Dali ste to niekedy preskúmať, že do akej miery v podstate vyvlastňovanie prostredníctvom týchto negatívnych úrokov, že to doženie ľudí k tomu, aby išli do ulic a chovali sa ako vo Francúzsku žlté vesty. Ako tieto neetické veci chcete vlastne sama pred sebou ospravedlniť. Ako chcete vlastne zabrániť tomu? Rečník bol prerušený. Ako chcete zabrániť tomu, aby e, ľudia neprišli o skutočne veľké peniaze? A po tretie, čo vlastne zamýšľate z e, politického hľadiska urobiť, pokiaľ ide o absurdnosť e, zeleného dohovoru, že tá hospodárska dynamika bude vlastne klesať a že sa to dostane do recesie, aké nástroje chcete využiť na to, keď už nemáte vy k dispozícii možnosti riešenia. Rečník bol prerušený zo strany predsedničky. Prepáčte, ja som povedala, že by ste mali sa pýtať otázky, ktoré sú kratšie ako dve minúty, tak ak umožníte teraz našej hostke, aby reagovala. Ešte posledná veta, poprosím vás. Čo si predstavujete pod výrazom whatever it takes? Aké nástroje teda chcete využiť, ak sa dostaneme do takejto recesie? Prepačte, pani Lagarde, máte iba dve minúty na odpoveď, nech sa páči. Dobrý deň. Pani Lagarde zdraví v Nemčine rečníka. Myslím, že keď eh, keď sa vám podarí vytvoriť viac pracovných miest, zlepšiť rast, ďalej zachovať infláciu na takej úrovni, e, keď je zaručená stabilita cien, tak vlastne si plníte to, čo sa o vás očakáva a to zodpoveda presne mandátu, ktorý bol udelený Centrálnej banke. Keď v roku 2014 sa prijali zásadné rozhodnutia, aby sa rozšíril súbor nástrojov Centrálnej banky, tak eh, cieľom bolo podporiť a pomôcť ekonomike a tiež plniť tento mandát, ktorý bol banke udelený. Teda nemôžeme sa zamerať len na jednu stránku veci, eh, na jeden z vedľajších účinkov, ktorý ste spomenuli, ale musíme sa pozrieť na celý tento obrazec, na celý súbor nástrojov, ktoré sa využívajú aj v oblasti menovej, fiskálnej, aj v oblasti štruktúrnych reforiem. Ja sa domnievam, že v tomto smere Centrálna banka urobila to, čo mala. Isté, že bolo by ideálne, a ja by som si to naozaj veľmi želala, aby sme sa posunuli k pozitívnym ukazovateľom. Mali by sme väčšiu dôveru, e, opäť by sa vrátil rast, investície by sa vrátili, produktivita by sa zvýšila a fiskálna politika by išla ruka v ruke s menovou politikou, aby sa zväčšil dopad našej menovej politiky, ale musíme postupovať trpezlivo, musíme pomáhať poháňať ekonomiku týmto smerom. Môžem vás uistiť, že to bude pod podrobným drobnohľadom, keď budeme príjmať zmeny. Ale menová politika sa musí meniť postupne podľa faktov, ktoré konštatujeme, podľa mandátu, ktorý nám bol udelený a bez toho, aby sme to ešte ďalej pokazili celé. Ďakujeme pekne. Teraz e, Stasis Jakiliunas za zelených. Nech sa páči, ďakujem. Pani Lagarde, ja som sa len pred niekoľkými mesiacmi stal súčasťou Európskeho parlamentu a kladol som si otázku, prečo komunikácia a taktiež usmernenie do budúcnosti sú také dôležité v súbore nástrojov Centrálnej banky. Zrejme nie je náhodou, že komunikácia a finančná stabilita sú témy, ktorým sa aj dnes venujeme. Tiež si spomíname, že zhruba v septembri, októbri som si pozrela aj plány Centrálnej banky a tam sa uvádzalo, že tiež e, behaviorálna ekonómia je súčasťou agendy a tiež e, v kontexte e, Daniela Karamena, Roberta Žilava, Robera Akelova, teda nositeľov a najaktuálnejšej Nobelovej ceny za ekonómiu. E, možno aj z tohto vychádzate e, v snahe presadiť nejaké zmeny vo finančnom systéme z ich filozofie. Nadviežem teraz na váš pracovný dokument, ktorý spolu e, pomohla vypracovať Centrálna banka Carl Holmes, behaviorálna ekonómia, taktiež analýza politiky. To je komplexný systémový prístup a tie kľúčové tie pojmy, ktoré sa tu používajú, sú očakávania ďalej, reakcie na základe očakávania ďalej, ekvilibrium, simplistické opatrenia. Mohli by sme spomenúť eh, taktiež eh, zvieracie inštikty, ďalej eh, morálne riziko a tak ako teda vy vnímate celkovo tematiku behaviorálnej ekonómie? Mojho čiaste tak trošku ako čarodejníčka musíte okrem iného zohľadňovať aj zvieracie duchy, aj v tom eh, divokom ponímaní, aj v tom skrotenom ponímaní. Musíte sa to snažiť nejako vyvážiť. Ďakujem. Ďakujem za eh, vaše veľmi vysoko relevantné zameranie otázky. My sa snažíme v našej misii eh, zamerať na makroekonómov a taktiež na tých, ktorí monitorujú celkovo ekonómiu, nie príliš na tých, ktorí sa orientujú na behaviorálnu ekonómiu. Ale v minulosti ja som sa venovala aj tejto problematike a podľa mňa je to vysoko relevantné aj v kontexte toho, čo je našou misiou. Teda tí autory, ktorých ste spomenuli, aj oni sú súčasťou um, um, knižnice Centrálnej banky a ja sa rozhodne pozriem aj na ich prácu spolu s ostatnými. Ďakujeme. Teraz Dirkiang Epping. Ďakujem. Pani prezidentka, najskôr by som rád ocenil vašu snahu zlepšiť komunikáciu. Váš predchodca, e, tomu sa to nepodarilo. E, bol izolovaný, nepríjemný, zle naladený a napokon ho porovnávali s Drakulom. Musím povedať, že to bolo teda v novinách Bild. Podobne ako u nás v mojej krajine Centrálna banka má a vysokú mieru nedôvery, ľudia majú pocit, že sa im kradnú peniaze, najmä dôchodcovia a e, tí, ktorí si šetria. Um, teda mňa potešila vaša snaha počúvať vo väčšej miere ekologický dohovor celkovo v hodnote viac ako 11,5 e, bilióna eur v priebehu celej dĺžky. Celkovo sa to má znásobiť ešte dokonca na 12,5 bilióna. Ako to chcete celé odfinancovať vzhľadom na aktuálne platnú revíziu menovej politiky Centrálnej banky? E, chcete zaviesť e, kvantitatívne uvoľňovanie ekologické povehy alebo nejaké iné zelené bomby? Povedzte nám, kto za toto všetko zaplatí, kto prinesie tieto veľké sumy a ako v tomto procese zohrá svoju úlohu Centrálna banka? Ďakujem za vaše otázky ekologický dohovor, ktorý nastolila predsednička komisie Ursula von der Leyen, je projekt a poverenie, ktorý ja osobne e, oceňujem a chválim ho. Každý si musí plniť e, svoje povinnosti podľa svojho vymedzenia pôsobenia. Centrálna banka má veľmi jasne vymedzený mandát a ten sa týka cenovej stability tu sa vychádza z rámca, ktorý je veľmi dobre zadefinovaný a ktorý sa chystáme revizovať, ako súčasť našej e, revíznej stratégie e, v roku 2020. Ako môžu otázky klimatických zmien zohrávať svoju úlohu v tejto strategickej revízii. E, to sa určí v najbližších mesiacoch. Tiež sa určí, ako je to dôležité eh, v strmovaní cenovej úrovne, ďalej čo sa týka očakávaní eh, z hľadiska výšky inflácie, skutočných reálnych nákladov, ďalej správanie spotrebiteľov. Toto všetko je relevantné v procese určenia eh, našich meraní a tiež je to relevantné aj v meraní cenovej stability a v jej zaistení. Teda v tomto smere naša pozícia z oči našmu povereniu bude práve vychádzať aj z týchto faktorov. A rovnako a bez unáhlenia musíme totiž mať eh, potrebné nástroje, tie výsledky meraní a tiež musíme byť schopní dokázať, eh, aké sú výsledky našej práce. V budúcnosti sa chceme zamerať eh, aj na záruky ktoré sú súčasťou našej menej politiky, aby sme určili, či sa naozaj dostatočne vyhodnocujú rizika ďalej. Dohľadná funkcia Centrálnej banky tiež toto bude musieť zohľadniť práve v tomto smere a v rámci mandátu Centrálnej banky prispejeme celkovo k plneniu tohto cieľa, ktorý e, si vytýčila e, Európska komisia a pani von der Leyen. Thank you. Thank you very much. Uh, e, now... Ďakujeme. Teraz Dimitrius Papadimulis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία, κυρία Λαγκάρτ σας. Καλώς ορίζω στην Επιτροπή μας. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dobrý deň, vítajte. Chcem vám poďakovať. Chcem a položiť vám dve alebo tri otázky. Vy ste spomínali Επειδή δεν αναφέρατε τίποτε ποσοτικό ως πρόβλεψη. Vy ste spomínali eh, kvantitatívne uvoľňovanie a ja sa chcem opýtať, aké dopady bude mať vývoj v centrálnej banke e, na globálnu ekonomiku, čo sa týka nasadenia kvantitatívneho uvoľňovania. A ďalšia vec sa týka mojej krajiny Grécka, ako veľmi dobre viete z svojho predchádzajúceho povolania keď ste pôsobili v Medzinárodnom fonde Grécko v auguste roka 2018, sa dostalo e, z područia memoranda programu a v roku 2019-2020 e, sa e, odhadlo, že ten rast bude nad priemerom eurozóny. Došlo k výraznému zmierneniu, zníženiu dlhu a sme späť na trhu s dlhopismi a to už nejaký čas a to nás teší. Teraz sa chcem teda vyjadriť niečomu, čo už čakáme dlho od Centrálnej banky, už od roku 2015, aby banky mohli skupovať eh, grecké dlhopisy v hodnote 8 miliárd. Takto sa to tedy rozhodlo. Mohli by sme očakávať nejaký pozitívny vývoj v tomto smere? teda v tomto nákupe greckých dlhopisov pred niekoľkými dňami výbor EKON, teda náš výbor, prijal uznesenie, ktoré sa bude prejednávať na budúci, na budúci týždeň v Štrasburgu v pléne. Chceli sme, aby grecké dlhopisy boli zakomponované do programu kvantitatívneho uvoľňovania. Kedy teda môžeme čakať, že k tomu dôjde? Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Spomenuli ste e, viac kvantitatívneho uvoľňovania. Chcem upozorniť, že sa to odsúhlasilo v septembri. Odvtedy sa k tomu nič nepridalo, k tomu, čo sa odsúhlasilo v septembri. A my teraz sme vo fáze plnenia toho, čo sa odsúhlasilo, e, teda konkrétne 20 miliárd mesačne, čo sa týka skupovania aktív. Dopad na ekonomiku a očakávaný dopad – sa vyhodnocuje v dlhodobom meradle, tak aby náklady na financovanie boli na čo najnižšej úrovni. A myslím, že to má dopad, podobne ako aj iné nástroje, ktoré sme odsúhlasili v septembri. Teda, zamerajme sa na tú druhú časť vašej otázky, e, ktorá je podľa mňa relevantnejšia a síce otázka gréckých vládnych dlhopisov a tiež e, otázka ich prípustnosti. E, zatiaľ nie sú prípustné pre novú fázu čistého skupovania APP, ako som už povedala, to začalo k 1. novembru. And they were not eligible under the net a neboli prístupné ani v tej fáze APP, či sa skupovania ani medzi rokmi 2015 až 2018, ani pre opätovné investície v rámci programu skupovania verejných statkov, ak by situácia naďalej sa zlepšovala, tak ako sa zatiaľ zlepšuje, Myslím, že aj pred niekoľkými dňami eh, môj kolega Luis de Guindos sa to skonštatoval na konferencii v Aténach. Ak sa situácia naďalej bude zlepšovať a na základe kritérií, ktoré eh, teda dodržiavame, ktoré platia pre tieto nákupy, tak som si istá, že grécké dlhopis, dlhopisy budú splňať parametre. Postupne sa to posúva nahor a ja naozaj si želám, aby sa to eh, stalo realitou, pretože by to dokázalo, že trhy vyhodnotia situáciu v greckej ekonomike ako situáciu, ktorá sa postupne zlepšuje a ktorá sa zaslúži lepšie hodnotenie. Ďakujeme. Teraz Livia Pereira. Thank you, Madam Chair. I will... Ďakujem, budem hovoriť po portugalsku. Senhora uh, eh, Lagarde, muito bem-vinda de novo a este Parlamento. Uh... Pani Lagarde, srdečne vás vítam tu v parlamente. Vy sa snažíte e, udržovať kontakty s parlamentom a to je veľmi dobré východisko pre túto otvorenú komunikáciu medzi parlamentom a Európskou centrálnou bankou. Veľmi by nás potešilo, ak by všetci prezidenti Centrálnej banky sa držali takéhoto prístupu. E, čo sa týka strategickej revízie, je to vynikajúca príležitosť pre nás a musíme o tom viesť podrobné, podrobné diskusie o všetkých aspektoch, ktoré majú dopad. Ultimamente a supervisão. A moja otázka sa potom týka toho, eh, eh, čo, o čo ide v supervízii, pretože finančná kríza nám ukázala, ako bankový systém je veľmi krehký na celom svete a Európska únia na to zareagovala všetkými tými nástrojmi, takými mohutnými. Avšak teraz vidíme, že sú tu škandály, ktoré sú spojené s otázkou práve supervíziou ktorá je nedostatočná a vidíme tiež, že v niektorých eh, centrálnych bankách sa rozhodlo vôbec eh, nereagovať. Takže chcem sa spýtať, že či vy ste spokojná s eh, súčasným systémom supervízie bank, alebo Európska centrálna banka má eh, nejaké nástroje k dispozícii. Ako by sme mohli túto supervíziu centrálnych národných bank zabezpečiť tak, aby sme zabezpečili, že ich správcovia boli Eh, prijali určité eh, také nástroje, ktoré by boli vhodné a ktoré by predchádzali práve týmto škandálom. Ďakujem. Well, thank you very much uh, for you. Ďakujeme pekne za eh, vašu otázku. Najskôr si myslím, že um, z úrovne európskeho dohľadu sa vykonáva to najlepšie úsilie. Okrem toho je tu istá diskrepancia Eh, medzi kritériami, ktoré sú a ktoré nie sú pokryté, čo sa týka bank, ktoré spadajú pod európsky dohľad a tie, ktoré spadajú pod národný dohľad. Spomínam si na diskusiu eh, s pani Noy, ktorá v minulosti viedla eh, Európsku banku pre obnovu a rozvoj a tá sa stiažovala, že sa tak rozlične vykladajú niekedy tie isté ustanovenia. Ja teda súhlasím, že nástroje a celý súbor nástrojov by sa mali využívať čo najviac, aby sa predchádzalo e, rozmanitému výkladu a taktiež posunu tých hraničných hodnot, ktoré existujú medzi bankami, ktoré sú súčasťou e, bankového systému eurozóny. Tiež si myslím, že v oblasti boja proti praniu špinových peňazí a proti financovaniu terorizmu z týchto nečistých zdrojov tiež by sa mohla presadiť väčšia harmonizácia a skôr nariadenie ako smernica by bolo v tomto smere na pomocné Dohľad totiž sa e, týka skutočného dohľadu, ďalej plnenia rôznych makroprudenčných požiadaviek a taktiež regulačných požiadaviek, ale súvisí to aj s oblasťou ale ma celé té, e, kde si ja robím obavy a tam by Európa mohla mať e, väčšiu autonómiu. Ďakujeme pekne, Evelyn Regner. Ďakujem. Klimatické zmeny to je najvýznamnejšia výzva v súčasnosti a všetky sektory spoločnosti verejnej správy by mali prispieť tomu, aby naša ekonomika bola klimaticky neutrálna v najbližšom 10 ročí. Centrálna banka je povinná podľa článku 127 zmluvy podporovať e, ciele únie v tomto smere. Čo sa týka cenovej stability, teda je množstvo spôsobov, akým Centrálna banka môže prispieť k plneniu cieľov klimatickej neutrality a podľa odhadov komisie budeme potrebovať 260 miliárd eur každoročne v najbližšom 10 ročí, aby sme financovali efektívne klimatické zmeny. Je Centrálna banka ochotná prispieť k mobilizácii týchto prostriedkov a profesor Villan navrhol Európskemu parlamentu v decembri, že Centrálna banka by mohla prostredstvom eh, poskytovania úverov podporiť finančne investičnú banku a zároveň e, možno negatívne sadzby, ktoré sa poskytujú banka v súčasnosti podľa dlhodobých operačných systémov refinancovania, aby to prispelo k presadeniu rozsiahlejších programov verejnej infraštruktúry a ekologických investícií v celej EÚ. Teda je Európska centrálna banka ochotná postupovať takto? Ďakujem. Well, thank you very much. Ďakujeme je to vynikajúca otázka, pomáha mi jasne vysvetliť, čo robiť môžeme a čo nie. Teda predovšetkým Európska investičná banka je agentúra, to nie je orgán, ktorý ktorému môžeme my poskytovať úvery bez toho, aby sme porušili zmluvu. To v prvom rade z podetných dôvodov tiež nemôžeme skupovať dlhopisy Európskej investičnej banky ani na primárnych trhoch, eh, ani prostredstvom úverov, eh, ani skupovaním dlhopisov. Jednoducho tak nemôžeme postupovať na základe zmluvy. Na sekundárnych trhoch tak môžeme postupovať. Eh, aj sme tak už postupovali. Európska investičná banka teda sa rozrastá, čo sa týka objemu poisťovania, šírenia svojich finančných produktov. Isté, že budeme tomu venovať pozornosť a veľmi radi budeme my jedni z prvých nákupcov na sekundárnych trhoch, čo sa týka týchto dlhopisov. Tu teda môžeme mať aj my priamo nejaký dopad. A tiež vďaka vašej otázke môžem objasniť jednu vec, ktorú som si myslela, že som už spomenula. Ale ešte využijem teda priestor, aby som to ďalej zdôraznila. Spomínate, že Centrálna banka musí podporovať hospodárske ciele, ktoré zahrňajú okrem iného aj udrotelnú oblasti v oblasti životného prostredia. My eh, však nie sme eh, v časti vytvárania politických pravidiel. My e, máme hlavný cieľ zaistenie cenovej stability. Ja som sa snažila naznačiť, že v rámci týchto primárnych cieľov e, ekologická odzrateľnosť má istý dopad a mala by sa zohľadniť, pretože má dopad na ceny, na relatívne ceny na spotrebu, na očakávanie rizika u a majú spotrebiteľov a tiež e, toto všetko zoskupuje e, a my toto všetko musíme zohľadňovať, e, keď sa snažíme plniť náš mandát, čo sa týka zajistenia cenovej stability v rámci menovej politiky. To je teda takýsi iný kanál, ktorým je možné nastaviť e, túto ekologickú udržateľnosť a tak by sa aj malo postupovať, ak chceme naozaj správne určiť e, mieru inflácie a tiež zajistiť cenovú stabilitu. Ďakujeme pekne. Margajo je ďalší. Ďakujem pekne. A vítajte v Európskom parlamente, pani prezidentka. Ja by som chcel niekoľko poznámok všeobecného typu tu spomenúť, pretože sú pre mňa dôležité. V tých dokumentoch, ktoré ste nám zaslali, sa hovorí o tom, že je tu dosť predmetov na obavu všetky tie politické rizika. Áno, je pravda, že e, máme tu USA, Čínu. Mm, častokrát ich vzťahy sú pre nás eh, predmetom znepokojenia takisto všetky tie eh, americké ťahy momentálne eh, a vzťahy s EÚ. Pokiaľ ide o Brexit, takisto aj tento nám nepomohol. Jediné, čo vieme, je, že nový britský premiér vylúčuje akýkoľvek jednoduchý scénár spoločnej dohody s tým, že odmieta takisto aj užšie prepojenia s, so, s, s Európskou úniou ako keby tiež a takisto sa nevyjadruje k, v, v situácii na Blízkom východe. Momentálne tam máme Irán, ktorý má naozaj e, znepokojivú situáciu. Zdá sa mi, že máme tu teraz takú scener akejsi de, de, ako v Japonsku. Momentálne máme nízky, nízku infláciu, nízke mierové sadzby, avšak máme tu aj určitú mieru nezamestnanosti, ktorá v takých krajinách ako u nás ešte nie je stále v poriadku, nie je tolerovateľná. Myslím si, že aj fiškálne a rozpočtové opatrenia toto e, tu máme nástroje, ktoré sú veľmi obmedzené. A pokiaľ ide aj o verejnú mienku a potom aj novú digitálnu éru a takisto aj boj proti klimatickým zmenám, toto všetko, na toto všetko potrebujeme nové investície. A e, teraz naozaj tuto máme veľmi malú nádej, že niečo sa zmení. E, pokiaľ ide o politiku Európskej centrálnej banky, či zo strednodobého alebo dlhodobého hľadiska v tomto kontexte by mala naozaj Eh, už eh, eh, sa snažiť naštartovať nejaké programy a to už v najbližšom čase. Ďakujem. Thank, thank you very much, um, for your question. Ďakujem pekne za vaše otázky. Áno, máte pravdu v tom zmysle, že tie rizika sú tu početné a ak niektoré sa aj niektoré sa aj vyriešia, tak prídu zasa ďalšie. Takto sa vyvíja globálne hospodárstvo a súhlasím s vami, že rizika súvisiace s obchodom, ktoré tí sa týkajú obchodnej vojny medzi Čínou a USA, to trochu ustúpilo do pozadia, ale máme tu zasa správy z Číny ohľadne koronavírusu a sme nevieme presne, aký to bude mať dopad na čínske hospodárstvo a z globálneho hľadiska na svetové hospodárstvo. Takže musíme opäť byť opatrní a hlavne trpezliví. Tieto pandémie majú skôr tendenciu of, mať veľký dopad a potom, keď už sa skončia, tak zase hospodárstvo sa e, pozdvihne. Takže momentálne sme trochu na ceste dolu. Toto isté sa stalo aj so SARSom pred pár rokmi, takže uvidíme, ako sa toto bude vyvíjať a ako to bude prepojené, pokiaľ ide o kontamináciu a tak ďalej. Ako to bude sa šíriť aj inde. A pokiaľ ide o tie nízke úrokové sadzby, to prostredie nízkoúrokové, aj nízka produktivita práce, myslím, že je to problém. A dôvod, prečo máme menovú politiku nastavenú tak, ako je, je práve ten, aby sme riešili takéto problémy. Ja by som však neporovnávala súčasnú situáciu v rámci eurozóny s Japonskom. A to teda vôbec nie, pretože Japonsko tu malo obdobie deflácie, ktorá trvala celé, ktoré trvalo celé 10 ročia. tie očakávania a predvídaná inflácia, ktorá je u nás je oveľa nižšia ako napríklad v Japonsku. Takže v podstate o čom tu hovoríme? Hovoríme to o úplne inej situácii, kde vlastne skutočné e, úroky sú oveľa vyššie ako to, čo sa stalo v Japonsku. Takže v eurozóne sme na tom oveľa lepšie. Nechcela by som teraz e, sa vyjadrovať príliš negatívne ohľadne makroekonomickej situácie. Boli tu viaceré signály stabilizácie, Ehm, myslím si, že aj tie vyhliadky v rámci budúcnosti, aj pokiaľ ide o výrobnú sféru, boli pozitívne a tak to bolo aj za ostatných 5, mesiac, 5 e, mesiacov, ale myslím si, že z pozitívnej strany môžeme povedať, že musíme to podporovať a musíme byť trpezliví a podporovať hospodárstvo tým, že budeme finančné náklady držať na tej nízkej úrovni. Ďakujem pekne, nech sa páči, Gini Roglo. Áno, ďakujem veľmi pekne. E, pani Lagartová, ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás a že vlastne sme takýmto spôsobom v pravidelnom kontakte a preto by som sa možno chcel trochu zhovárať s vami ohľadne Európskej centrálnej banky a teším sa z toho, že Európska centrálna banka je to, čo chcete vy priblížiť občanom, že chcete robiť nejakú reklamu, takže možno mám aj nádej, že občania budú mať možno v budúcnosti väčšie vedomosti, poznatky o tom, ako funguje celý ten systém a v budúcnosti bude zohľadňovať toto aj pokiaľ ide o voľby a bude voliť skôr politikov, ktorí sa vyznajú v tejto problematike. A v tomto kontexte by som sa s vami zhováral, rád porozprával o bilančnej sume, Tá je zhruba na úrovne 4,5 miliardy eur a my tu máme expanzívny e, rast od roku 2015, vlastne vtedy sme začali s nákupmi na úrovni 720 miliard, v roku 2016, potom zasa 960 miliard a potom v roku 2018 Európska centrálna banka prestala kupovať e, dlhopisy a potom v roku 2019 znovu začala kupovať e, takéto dlhopisy mesačne za 20 miliard, to znamená tá celková bilančná suma Európskej centrálnej banky stále rastie. Týmto sa z Európskej centrálnej banky stáva stále dôležitejší komponent. Aj vy v podstate osobne e, ste stále dôležitejšia, pretože máte v rámci Európskej únie dlhý mandát a teraz je otázka, že kam to celé bude smerovať, keď tieto nákupy sú také masívne, potom aj to refinancovanie pre banky v rámci trhu je ťažšie, pretože ak tu máme takéto veľkého hráča, ktorý veľa vecí vykúpi, tak potom štáty podstate úrokové sadzby môžu kreovať tak, že by z toho mohli profitovať. A v podstate cez túto masívnu obchodnú politiku, peňažnú politiku, ak sa na to pozrieme, tak vlastne si uvedomíme, že niektoré štáty vlastne využili túto príležitosť, v tom s vami súhlasím. Viacerí to teda využili, pokiaľ ide reštrukturalizáciu štátov, ale sú to aj štáty, ktoré to nevyužili a čo chcete urobiť proti tomu, aby tieto štáty to urobili alebo neurobili? Rečník bol prerušený zo strany predsedničky. Ďakujem veľmi pekne. Našim mandátom je, budem to opakovať e, stále, ale našim hlavným mandátom je, aby sme podporovali cenovú stabilitu. Naša menová politika, čo do všetkých komponentov je urobená tak, aby sme tento mandát e, splnili. Takže ak si toto uvedomíme, tak pokiaľ ide o programy výkupy aktív a kolaterizované refinančné operácie, tu berieme do úvahy dve veci. Do akej miery to je efektívne a po druhé, aké sú tu riziká. A musíme zohľadniť ten komponent rizika, berúc do úvahy rámec kontroly rizik, na základe čoho monitorujeme, zjemňujeme tie rizika a pokiaľ ide o naše nákupy aktív, tak tam sme obmedzili rizika, takže kupujeme iba aktíva, ktoré majú dostatočnú kvalitu. Máme tu konkrétne obmedzenia, pokiaľ ide o vydávateľov takýchto mm, dlhopisov. To je vlastne jedna z otázok, ktorú sa pýtal váš kolega. Kedy budú vlastne grecké dlhopisy schopné sa predať? No musíme na tom pracovať, pretože my sa držíme toho nášho portfólia, aby to bolo bezpečné a solidné, preto to robíme veľmi obozretne a monitorujeme to teda veľmi pravidelne. Takže to je tá stránka rizik a pokiaľ ide o efektívnosť, to som už povedala, môžem to zopakovať, cenová stabilita a ten cieľ, ktorého sa držíme, je teda zamýšľaný v tom zmysle, aby podporoval hospodárstvo, aby vytváral pracovné príležitosti, aby tu bol dodatočný rast, aby sa podporovali investície. Jeden z tých dôvodov, prečo vlastne financovanie investícií, či už ide zo strany podnikov, či už nakupujú nové zariadenie, nové nástroje, alebo či sú to domácnosti, kde sa napríklad kupuje prvý byt, alebo sa stiahujú, ak sú tie náklady také nízke a bolo to veľmi nízko za ostatných 5 rokov, tak to bolo práve vďaka menovej politike. V tomto zmysle to pomohlo. Ďakujem. Thank you very much. Now, uh, Gunnar Beck. Nech sa páči, ďalší prihlásený rečník, pán Beck. Sorry about my technical incompetence. Prepačte, že som technicky nie až tak zručný ako moji kolegovia. Dve otázky teda z, môjho, z mojej strany. Budem hovoriť po nemecky. Takže dobré ráno, vážená pani predsednička. V septembri minulého roku sme sa vlastne zhodli v tom, pokiaľ ide o hodnotenie toho, že Európska centrálna banka pod taktokou vášho E, predsedu, vašho predchodcu nedržala v podstate zmluv. A vy ste vo výbore zabezpečili to, že Európska centrálna banka aj v budúcnosti, pokiaľ ide o aktivity, nebudete teda sa vyhýbať takým postupom, ktoré nevždy budú v poriadku. Ale zároveň, pokiaľ ide inflačný cieľ Európskej centrálnej banky je stanovený na, tých, na úrovni 2, 2% a v podstate správneho hľadiska to nie je opodstatnené v rámci tých zmluv. Takže tento zdanlivý rozpor môže byť vysvetlený tak, že Európska centrálna banka sa drží svojich vlastných cieľov, napríklad e, tá inflácia na úrovni 2% a tie sú pre ňu záväzné. Takže moja otázka, ak áno, tak prečo a keď nie, takže či sú tu nejaké zmluvné očakávania v rámci jednotlivých zmluv, pokiaľ ide o peňažnú politiku, ktorú Európska centrálna banka takisto považuje za nedotknutelné, rovnako ako to bolo v prípade Draghiho, pokiaľ ide o cenovú stabilitu na úrovni inflácie 2%. A pokiaľ ide o druhú otázku, berúc do úvahy hrubý národný produkt, pokiaľ ide o menové európsku, európsku, eurozónu, tak sa vytlačilo zhruba 15 peňazí a Európska centrálna banka až 40 tá tendencia je, že to stále narastá. Uvedte mi prosím vás historický príklad z minulosti, kde by takéto bezbrehé tlačenie peňazí z ľudového hľadiska zabezpečilo hospodársky rast. Ďakujem. Well, thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som objasniť na úvod dve veci. Poprvé, všetky tie nástroje, ktoré boli využité zo strany Európskej centrálnej banky, boli využité v súlade mandátu. Ešte predtým, aj keď som nebola šéfkou Európskej centrálnej banky, potvrdil to Európsky súdny dvor Európskej únie, pokiaľ ide o oznámenie OMT, ktoré nebolo v podstate nikdy efektívne využené a implementované a nedávne aj pokiaľ ide o program PSPP, ktorí vlastne súčasťou toho programu výkupy, ak, výkupu aktív, tak tam bolo znovu povedané, že tu bola proporcionálna, pokiaľ ide o špecifické ciele zo strany menovej politiky Európskej centrálnej banky. Výkupy dlhopisov v rámci PSPP sú takisto kompatibilné so zákazom menového financovania, ktoré je ukotvené v článku 1, 2, 3 zmluv. Takže toto sú vlastne tie právne parametre, a súdne rozhodnutia, a rozsudky, v rámci ktorých menová politika a nástroje menovej politike boli využívané. A myslím si, že tieto rozhodnutia sú teda záväzné, aj pokiaľ ide o ich veľmi pozornú kontrolu zo strany všetkých tých, ktorých to zaujíma. To je prvá vec. Druhá vec, vy ste hovorili o ciele 2%. A bolo to vlastne spomenuté už aj predtým, takže ja by som objasnila jednu vec. Cenová stabilita v roku 1998 bola svojho času zadefinovaná, vysvetlená a ten rámec, v rámci ktorej to bolo merané, bol určený pod hladinou 2%. To bola teda tá, to pôvodné odhodlanie v roku 1998. A vy hovoríte o časoch, keď sme mali masívnu infláciu v porovnaní s tým, čo máme v súčasnosti. Takže to je to, ten kontext. A pokiaľ ide rok 2003, sa ten rámec revidoval v kontexte e, takej krátkej revízie a potom vlastne to bolo vlastne možno aj pod nulou a 2% tam je veľká marža, takže na to, aby sme usmerňovali tie očakávania, na to, aby sme vôbec mali pre politiku možno takúto maržu, tak to bolo zadefinované ako blízko pod ale tesne pod 2%, pretože tak ako ste istotne všimli, čo robili ostatné centrálne banky, tak je to iné od toho, čo robia ostatné, či už ide o Bank of England, či už ide o Fed. Je to jednoducho oveľa presnejšie zadefinované ako tie 2%. Momentálne sa to teda pohybuje pod tou úrovňou Fed. Takže ja by som poskytla takéto dve vysvetlenia, aby sme naznačili to, že v rámci ktorých parametrov my fungujeme a čo je v súčasnosti ten rámec. A toto je vlastne aj ten rámec, ktorý budeme revidovať v rámci menovej politickej stratégie. Takto vlastne fungujeme skutočne v rámci nášho mandátu, v súlade so zmluvami, v súlade s prípadovými Eh, s prípadovým právom. Ja som právnička vzdelaním, takže ja sa držím pravidel, ale my musíme preskúmať všetky možnosti týchto pravidiel v súlade s pravidlami, ale aj v súlade s rozhodnutiami súdov. Ďakujem veľmi pekne, Pedro Silva Pereira. Ďakujem pekne, pani Lagardová. Dovolte mi privítať vás a zablahoželať vám za to, že e, realizujete takúto dôležitú revíziu v rámci Európskej centrálnej banky, ako bolo povedané z vašej strany, v súlade s mandátom Európskej centrálnej banky a v súlade aj s ohláseným e, Európskym ekologickým dohovorom. Ale zároveň by som vám aj zavlážala za to, čo ste nezmenili, napríklad tá podpora, ktorú robí menová politika voči hospodárskemu rastu. Avšak moja otázka sa týka skôr fiškálnej politiky vy ste povedali vo vašich úvodných slovách, že v rámci súčasnej situácie skromného rastu a, a takej nízkej dynamiky podľa vás, nielen pokiaľ ide o menovú politiku, ale pokiaľ ide o fiskálnu politiku, obe zohrávajú dôležitú úlohu. Toto istotne nie je nejaká nová požiadavka alebo otázka na centrálnu banku, takže ja sa chcem spýtať, ako vy hodnotíte tú reakciu fiskálnej politiky v rámci eurozóny a ako by ste hodnotili vy makroekonomické dopady zlyhania fiskálnej politiky v plnení toho, čo je potrebné v zmysle podpory hospodárskeho rastu. A po druhé, my vieme, že e, obhajujete teda ten princíp marže, pokiaľ ide o fiskálny priestor, ale ide tu teda o posolstvo, ktoré sa týka Holandska a Nemecka, alebo by ste v tomto kontexte povedali, že sú tu aj iné krajiny, ktoré aj v súčasnosti majú určitú maržu a priestor na to, aby urobili niečo v zmysle fiskálnej politiky. Ďakujem. Ďakujem vám za vašu otázku. Ja som sa zamýšľala nad nejakou analógiou v oblasti športu, aby som vám vysvetlila, ako sme my presvedčení o tom, že fiskálna politika, ak je správne nakalibrovaná, môže podporiť monetárnu menovú politiku a váhala som medzi paralelnými e, stopami v rámci štafetového behu. Ak teda tu dojde k dobrej synchronizácii, tak vlastne tu je vzájomná pomoc a v tomto kontexte, pokiaľ ide o fiskálnu politiku, tak e, tu dochádza k fungovaniu v rámci takého prostredia, kde finančné náklady sú nízke. Takže my sme už jasne naznačili, že ak je tu fiskálny priestor, tak by bolo vhodné pre tých, ktorí robia politiku, aby využili takýto fiskálny priestor na to, aby podporovali hospodárstvo v rámci eurozóny. Nebudem teraz hovoriť, že ktoré z tých krajín by to mali byť v rámci eurozóny, ktoré majú takýto fiskálny priestor. Ja by som iba stručne povedala, že niektoré z tých krajín, ktoré majú fiškálny priestor, maržu, manevrovací priestor, iš sa vydali cestou využívania časti tohto priestoru teraz a v blízkej budúcnosti na to, aby podporovali svoje hospodárstvo, zlepšovali produktivitu a investovali do kapacít, ktoré sú potrebné a to my vítame ako Európska centrálna banka, pretože prispievanie k zvyšovaniu produktivity a investovanie do dlhodobých e, cieľov, ako je vzdelávanie, dobrý internet, umelá inteligencia, to sú vlastne všetko nástroje nového prostredia, ktoré z európskeho hospodárstva urobia silnejšie hospodárstvo, autonómnejšie hospodárstvo. Myslím, že to je zjavne v záujme nás všetkých. Ďakujem pekne. Damien Kareme, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani prezidentka. Dobrý deň, pani Lagardová. Ja, by, ja som počas eh, vášho vypočutia, keď ste preberali svoju funkciu, sa vás pýtal na eh, občanov. Som veľmi rád, eh, že som sa dnes ráno dopočul, že sa idete venovať tejto otázke. Chcete sa venovať verejnej mienke, chcete sa venovať občanom, aký je ich názor, pokiaľ ide o mieru úrokovú eh, sadzb, úrokové sadzby a tak ďalej. Takže už milióny slovenských, pardon, európskych občanov sú momentálne na uliciach a štrajkujú. A takisto aj generálny riaditeľ veľkej poistovacej spoločnosti povedal, že ten svet už sa nebude dať eh, vôbec poistiť. Takže toto všetko eh, je spôsobené tak ekonomiou ako aj klimatickými zmenami. ECB vždy hovorila, že toto je princíp neutrality, ktorým sa chce riadiť, pokiaľ ide o nákup aktív na trhu. Hrátate s tým, že v rámci reformy menovej politiky chcete využiť túto reformu, aby ste prekopali tieto princípy, ako aj e, aplikáciu skutočnosti, e, aby ste boli neutrálni, pokiaľ ide o nákup aktív, aby to nebolo disproporčné, pokiaľ ide o tie falošné, e, faloš, falošné uhlíkové čísla pokiaľ ide o supervíziu, myslíte si, že toto môže prispieť takisto aj dohľadu nad svetom, ako aj neutrálnej uhlíkovej politiky? Myslíte si, že aké budú teda tie zdroje, napríklad pokiaľ ide o výskum? Ďakujem. Réponse oui. Áno, odpovedie je áno. Môžem vám <laughs> k tomu povedať samozrejme aj viacej, ale nič nebude dostatočné, ale určite áno. Prvý bod je ten, ktorom som sa venovala s, s pani Renie, to je vlastne dopad No, pokiaľ ide o všeobecné environmentálne otázky, takisto aj cieľ stability cien a akým spôsobom toto môže byť eh, lepšie zohľadnené. V súčasnosti tie čísla ešte nie sú síce dokonalé, ale keď sa pozrieme na 70 tisíc eh, ekonomických štúdí, ktoré boli publikované. Ak urobíte hm, taký proporčný výpočet, eh, tak máme tu ledva, možno 0,1%, ktoré sa týkajú práve ekonomických otázok spojených s klimatickými zmenami. Preto je aj zrejme, že v oblasti výskumu je potrebné viac pracovať na prepojení medzi klimatickými zmenami, infláciou, medzi e, klimatickými zmenami a produktivitou, medzi všetkými týmito prvkami, ktoré sú naozaj e, relevantné v rámci mandátu, ktorý máme k dispozícii. Po druhé, takže toto bol teda ten rozmer, ktorý sa týka výskumu a dopadu, ktorý tieto štúdie môžu mať práve na cieľ stability cien, čo je našim cieľom. No po druhé, ten obsah Hm, môžeme síce spochybňovať dokonca aj e, princíp neutrality, ktorý sme spomínali pred chvíľočkou. Tam e, môžeme samozrejme zareagovať e, konať, napríklad pokiaľ ide o penzíne fondy alebo vlastné zdroje ECB. A k týmto aspektom, takisto aj pokiaľ ide o investície do dôchodkových fondov, tam už máme určité kroky, ktoré boli vykonané. V tomto zmysle boli určité pokyny eh, dané, aby sme nahradili ukazovatele, ktoré boli používané teraz práve ukazovateľmi neutrálnej eh, uhlíkovej ekonomiky. Potom takisto sa zamýšľame nad tým, ako by sme mohli zohľadovať eh, rozmer boja proti klimatickým zmenám. A pokiaľ ide o samotnú ekonomickú, alebo teda menovú, pardon, politiku, tuto máme určité portfólio a um, asi 90 rôznych uh, portfólií, z ktorých sa skladá asi 25 ktorý sa týka práve nákupov aktív corporate. Takže toto je áno, princíp neutrality, ktorý sa snažíme dodržať. Snažíme sa na to pozerať. Máme tu rôzne názory, ja o tom veľmi dobre viem, a hlavne v iných bankách, ktoré sú centrálne v rámci rady guvernérov. A však to nám nebrenie na to, aby sme sa na to pozerali a zamýšľali sa nad tým. A potom tam máme celý ten rozmer, tie aspekty, ktoré sa týkajú práve pohľadavok, pretože to, to portfólio ECB v súčasnosti je riadené, tak ako som to spomínal pred chvíľočkou vášmu kolegovi. E, sú tam proste naozaj veľmi ostrážité rizikové opatrenia, aby sme čo najlepšie ochránili toto portfólio pred rôznymi druhými e, rizik, ktoré sú, tieto riziky, ktoré sú spojené s klimatickými zmenami, však nie sú špecificky zohľadnené, to je pravda. Možno, že to by bolo to by si vyžadovalo um, dozrieť eh, a eh, trošku vylepšiť práve tieto opatrenia, ktoré by mali byť eh, tu použité, takisto tie nástroje, aby sme sa zamysleli nad tým, ako by sme to mohli skonsolidovať. Avšak niektoré centrálne národné banky, ktoré už pokročili vpred v tejto téme, tak na základe ich príkladov myslím, že budeme môcť dobre konať takým spôsobom, aby sme tieto rizikové opatrenia zobrali do úvahy, aby sme dobre riadili riziko. Ďakujem pekne. Fitzgerald. Ďakujem pekne, Francis Fitzgerald. Ďakujem pekne, vítajte, vážená pani Lagardová. v našom výbore. Chcela by som uvítať tie konzultácie, ktoré plánujete v členských štátoch, ako aj pokiaľ ide o tie slova, ktoré ste povedali ohľadne ubytovania, pretože to bude súčasť tých konzultácií ohľadne toho, čo zažívajú naši občania. Momentálne sme vo fáze po Brexite a snažíme sa ukončiť obchodné rozhovory v skrátenom čase. Chcela by som sa spýtať, ako si myslíš, že banky v eurozóne sú pripravené vysporiadať sa s Brexitom, predovšetkým v prípade eh, opustenia bez dohody, no deal. Ako je dôležité podľa vás, aby sme mali užšiu regulačnú spoluprácu alebo zosúladenie s Veľkou Britániou ohľadne finančných služieb aj v období po Brexite? Ďalšia otázka, ktorú sa chcem spýtať, tá sa týka otázku limitov vydavateľov v kontexte kvantitatívneho uvoľňovania, tých 23 Európska centrálna banka má veľké množstvo dlhopisov v takých štátoch ako Írsko, Portugalsko a Nemecko a vlastne dosahuje limity v týchto krajinách. Takže ako zabezpečíte to, ako Európska centrálna banka zabezpečí, že tieto krajiny nebudú disproporčne o ovplyvnené tým limitom 33% a Európska centrálna banka bude kupovať iba to, čo vlastne je opodstatnené podľa kapitálového kľúča. Pokiaľ ide o ten limit 33% v rámci kvantitatívneho uvoľňa, myslíte si, že sú tu určité možnosti, kde by mohlo byť e, navýšenie tohto limitu, alebo odstranenie tohto limitu, alebo nejaká zmena? možno či už o nejaké situácie, ktoré by mohlo, mohli nastať v jednotlivých krajinách alebo v krajinách eurozóny. Ďakujem pekne. Predovšetkým, pokiaľ ide o situáciu po Brexite, tam by som spomenula skutočnosť, že my v rámci Európskej centrálnej banky sme pripravení. My sme urobili potrebné kroky obozretné a v súčinnosti s Bank of England sme urobili swapové operácie tak, aby také meny ako je Libra a Euro boli k dispozícii a neprispeli k takej situácii, že tu bude volatilita alebo nejaké problémy. Banky ako také, tým bolo pripomenuté opakovane vo všetkých častiach eurozóny, aby anticipovali, urobili kroky v rámci prevencie a pripravili sa na to, čo nastane v decembri, kde vlastne sa finálne rozhodne to, aké budeme mať vzťah, aký to bude mať dopad na obchod pred, pre, predovšetkým, pretože finančné regulačné otázky a bankové otázky tie sú oddelené od tých e, obchodných rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú. My sme do istej miery spokojní, že Bazilej Trojka je harmonizujúcou platformou, na základe ktorej banky sú regulované a na základe ktorej sa robí bankový dohľad a dúfame, že Brexit nebude príležitosťou, aby sme išli smerom dolu a ten regulačné prostredie, ktoré tu máme v rámci Bazelu 3, sa bude dodržiavať do písmena medzi jednotlivými stranami. Ten najúžší vzťah, ktorý sa nám podarilo vytvoriť v období, e, bude asi iný ako ten, ktorý bude mať v budúcnosti. To si treba povedať, pretože Veľká Británia išla cestou Brexitu a preto tu nemôže byť rovnaký vzťah v budúcnosti ako doteraz. Rovnako si myslím a som presvedčená, že aj pokiaľ ide o tie informácie, pokiaľ ide o prístup, a teda očakávam, že aj v budúcnosti budeme mať dobré, solidné vzťahy v budúcnosti, pretože nakoniec je to vlastne v záujme eurozóny, aby sme takéto vzťahy v budúcnosti mali. V oblasti kvantitatívneho kvantitatívneho limitu obmedzenia, treba rešpektovať princíp proporcionality, treba dodržiavať tie kľúče a limity tak, ako boli nastavené, vlastne vzýšli z princípov, ktoré boli schválené. Nechcem teraz sa tu zamýšľať nad takými okolnostiami, kde by sme museli anticipovať alebo preskúmavať to, či tieto limity majú byť menené. Ja si myslím, čo bude, to bude a budeme jednoducho musieť plniť aj naďalej náš mandát aj vo vzťahu k takýmto okolnostiam v budúcnosti, takže nechcem teraz e, tak povediať sprejudikovať. a Dúfam, že aj v budúcnosti fiškálne orgány budú receptívne dostatočne na toľko, aby sme sa vyhli takýmto situáciám za každú cenu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Joan Banoverfeld, nech sa páči. Ďakujeme, pani Lagarde, za to, že ste prišli. Mám jedno vyhlásenie, jedno vyjadrenie, jednu otázku. To vyjadrenie vlastne nadvezuje na vyjadrenie dvoch vašich kolegov, pána Panetu a pána Miša Pán Paneta sa vyjadril tu v Európskom parlamente na svojom vypočutí v decembri, že a parafrazujem, Centrálna banka má hlavné mm, zodpovednosti, čo sa týka finančnej stability, aj preto, že finančná stabilita je predpokladom pre cenovú stabilitu. A pán Merš sa nedávno v prejave v Luxembursku v Luxemburgu vyjadril nasledovne. Nárast e, cien aktív a bývania je príliš veľký a vychádza z mimoriadne dlhé obdobia extrémne ústretovej menovej politiky. Keď skombinujem tieto dve vyjadrenia, tak vlastne je tam jasná logika. príliš ústredová menová politika má za následok nárast cien aktív a to ohrozuje finančnú stabilitu a to opäť je ohrozením cenovej stability. Teda oni vlastne obaja tvrdia, že Centrálna banka sa vzdialuje od plnenia svojho hlavného cieľa a tým je cenová stabilita. Toľko teda eh, moje vyjadrenie, prosím, eh, vyjadrite sa k nemu. A ďalej, čo sa týka mojej otázky, to súvisí s produktivitou. By ste sa v tomto smere vyjadrili veľmi správne, ale chcem sa opýtať, či Centrálna banka prispieva k tomu, aby kapitál a práca boli zaseknuté v subjektoch globálnej produktivity a tým pádom panuje akési prirodzené pretrvávanie nízkej produktivity práve kvôli politike Centrálnej banky. Ďakujeme. You know, we, we have to be, uh, Musíme uh, veľmi pozorne sledovať vývoj finančnej stability. My to vnímame ako jeden celok. Uh, v ekonomickom a finančnom prostredí, pričom aj tu je náš hlavný mandát cenová stabilita, nie finančná stabilita. Ale to je oblasť, ktorý musíme venovať pozornosť a tie prepojenia medzi týmito oblastiami eh, podliehajú veľmi prísnemu dohľadu v akademickej obci aj z politickej úrovne. My zatiaľ nevnímame žiadne dôkazy eh, nejakých nezrovnalostí, čo sa týka zlučovania aktív v eurozóne nad rámec finančných podmienok, tak ako to nastavujú podmienky e, v Centrálnej banke, teda zdôrazňujem, ide o eurozónu. A zatiaľ ani nevnímame nejaké jasné náznaky ehm, bublín na trhu s nehnuteľnosťami, čo by malo vplyv na celú eurozónu. Sú ceny e, v niektorých prípadoch za nehnuteľnosti, kde trh s nehnuteľnosťami vykazuje nadmerne vysoký nárast cien tam je na mieste prijať naozaj centrálne, pardon, presne lokálne namierené opatrenia v prípade, že to e, iné finančné e, parametre umožňujú. Ak je vysoký dopyt, tak sa môže zvýšiť cena, ale e, potom sa to musí riešiť následne zásahom aj zo strany ponuky. ak si spomínate, Centrálna banka vydala varovania v septembri roka 2019 práve v tejto veci, teda my tomu venujeme pozornosť rozhodne a upozorňujeme aj na úrovni um, RSB, či to ohrozuje cenovú dostupnosť bývania v niektorých regiónoch. Možno áno, to znamená, že práve strana ponuky tiež eh, musí tento vývoj zohľadniť. Ale zatiaľ, a k tomu som sa už vyjadrila niekoľkokrát, Menová politika má za cieľ zachovať cenovú stabilitu, aby sa dosiahla úroveň, keď budú ciele naozaj uspokojivé, aby sme e, e, zaistili rast, podporili investície. A tým sa dostanem k vašej skutočnej otázke. Tu ide o príspevok Centrálnej banky k nižšej e, produktivite, tak aby vlastne sme im vlastne uľahčili e, túto neproduktívnosť e, niektorým firmám. Sú to vlastne zombie firmy, e, ktorým údajne prospieva toto financovanie s nízkymi nákladmi. My to takto nevidíme. Nevidíme, že by sa to takto vyvielo. My chceme sprístupniť financovanie a tiež chceme podporovať financovanie investícií u všetkých, u firiem, u domácnosti. Nemôžeme rozlišovať medzi firmami, ktoré ktorým sa až tak nedarí a ktorým sa darí. To nie je naša úloha, tak toto rozlišovať. My máme dať dispozícii financovať Spomeniem jednu štúdiu, ktorá nedávno sa zverejnila v Dánsku a tam negatívne sadzby e, sú negatívne ešte dlhšie ako v eurozóne a dospelo sa k záveru, že, a to bola prosím empirická štúdia, že financovanie neovplyvnilo eh, nárast počtu týchto zombie firiem. Ďakujeme. Teraz Ero Henej Luoma. Ďakujem, pani Lagard, a ja by som vás rád privítal. Chcem tiež oceniť vaše slova o zlepšení komunikačného úsilia Centrálnej banky, ale e, silná efektívna politika komunikácie by mala prekročiť rámec len vysvetľovania menových rozhodnutí. E, jeden z dôležitých krokov je aj ten, že Centrálna banka by mala informovať verejnosť o rizikách na finančných trhoch. Daniel Noy, teda niektorý predseda a predsednička dozornej rady Centrálnej banky sa vyjadrila, že jeden z hlavných rizík pre bankový systém eurozóny je riziko v správaní a to zahrňa aj pre špinavých peňazí. A ja v tomto e, s ňou úplne súhlasím, pretože ten boj proti praniu špinavých peňazí je úplne e, nedostatočný a naďalej tento problém pretrváva. Zároveň je treba uznať, že Centrálna banka tiež možno nemala až takú dobrú povesť e, aj v kontakte nedávnych škandál, škandálov LSM um, malo by sa rozhodne z centrálnej úrovne spolupracovať s uh, národnými orgánmi v rámci boja proti praniu špinavých peniazí. Mám dve otázky. Poprvé, mohla by centrálna banka toho robiť viac v snahe bojovať proti problému praniu špinavých peniazí? A druhá otázka, máte bohaté skúsenosti aj z minulého pôsobenia v Medzinárodnom menovom fonde a veľmi dobre poznáte americký systém Myslíte si, že sme príliš mekí v našom prípade, čo sa týka zásahu proti finančnej trestnej, trestnej činnosti? Mohli by sme si zobrať príklad z, zo Spojených štátov amerických v tomto? Ďakujem za vašu e, otázku, ktorá sa týka um, boja proti praniu špinavých peňazí a taktiež boja proti uh, financovaniu terorizmu. To je významná súčasť našej činnosti, aby sme zachovali integritu celkového bankového systému a finančného systému a súčasná fragmentácia v dohľade tejto oblasti veľmi jasne podkopáva stabilitu európskych bank a tým pádom aj dohľadnú efektívnosť centrálnej banky, najmä čo sa týka cezhraničného kapitálu. Teda Európska centrálna banka v rámci svojich funkcií dohľadu túto oblasť vníma veľmi pozorne, ale Centrálna banka samotná nemá na starosti presadzovanie legislatívy alebo prevenciu využívania finančných systémov eh, na účely prania špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Legislatívne kroky, ktoré sa zatiaľ prijali, aby sa podporil tento rámec, na európskej úrovni podľa nás nebude dostatočný, aby sme efektívne mohli bojovať proti praniu peniazy a financovaním terorizmu v bankovom sektore a je potrebné prijať ďalšie kroky, aby sa zlepšila efektívnosť tohto rámca. Najmä, čo sa týka cezraničnej činnosti, chceli by sme teda oceniť e, aktuálne diskusie, ktoré prebiehajú. Sme k dispozícii, e, podporíme to, ale navrhneme dve veci, ktoré podľa mňa prispejú k posilneniu jednak boja proti praniu špinavých peniazí a financovaní terorizmu, ďalej by sa tým posilnila aj autonómnosť Európy v tomto smere a dúfam, že by sa tým zvyšila aj efektívnosť, e, teda predovšetkým, čo sa týka právneho základu, na ktorom chceme postaviť náš prístup. Myslím, že to nebude forma a smernice, skôr nariadenie by bolo efektívnejšie, pretože tým pádem transpozícia a tie odchýlky v transpozícii, ktoré mal na starosti celkom iste pani Nui, k tomu by nedošlo v prípade nariadenia, alebo aspoň nie v takej miere. A ďalej po druhé, mala by sa zaručiť väčšia koordinácia medzi jednotlivými orgánmi, ktoré majú na starosti presadzovanie tejto legislatívy. a V ich eh, jurisdikcii mm, tiež by sa mala vytvoriť eh, nejaká agentúra, nejaký orgán, ktorý to bude koordinovať a ktorý bude mať právomoci v presazovaní týchto pravidiel. Centrálna banka takúto autoritu nemá, nemá takúto schopnosť presazovania a jednoznačne e, to chýba. Ďakujeme. Teraz Danuta Hubner. Ďakujem. A ja som si vás veľkým potešením vypočula, pani Lagarde Chcela by som sa opýtať na medzinárodnú úlohu Európy. Ako viete, už 20 rokov sme to prenechali e, trhovým silám. My sme boli až na druhom mieste, e, čo sa týka významu našej meny, ale veľmi e, zaostávame za to prvou menou. Pred dvoma rokmi Jean-Claude Juncker postavil túto otázku do stredobodu politickej agendy a tiež komisia v tomto smere vydala dve oznámenia a tam e, sa jasne zasadila za posilnenie eura. Chcem sa teda opýtať, či si nadalej myslíte, že by sa to mohlo prenechať trhovým silám, alebo či je podľa vás priestor pre podporné politiky, reformy, ktoré by tomu mohli napomôcť. A tiež nezabúdajte, že sa netýkate len menovej politiky, ale ste tiež inštitúcie, ktorá má na starosti platobné systémy. Myslíte, že aj v tomto smere by ste mohli byť súčasťou? Ďakujem. Ďakujem za túto vašu otázku. Myslím, že to nie je posledná, ale myslím, že na ňu je vhodné odpovedať tak trochu podrobnejšie. Euro jedno, jedna z hlavných eh, medzinárodných mien, eh, ktoré sa vníma ako kľúčová v medzinárodnom obchode a ako uvádzate, je to na druhej priečke za dolárom zvýšil sa podiel eura, čo sa týka hodnotenia mien a tiež sa to zvýšilo z hľadiska podiel v rezervách, ktoré majú k dispozícii národné banky. Teda sa to začalo stabilizovať a začalo to mierne klesať. Je to teda výrazne za dolárom. Ak je mena dominantná na medzinárodných trhoch, e, to zahrňa zodpovednosť, e, ale prináša to aj výhody. A e, to si môžeme prezrieť podrobnejšie, ale rozhodne to prispieva k autonómnosti a k sile národa alebo regiónu, z ktorej táto mena pochádza. A tu by som rada spomenula tri oblasti, v ktorých je vaša úloha tiež kľúčová. Ak by sme sa teda mali posunúť e, k tej úrovni, keď euro bude vnímané ako jedno z dvoch hlavných mien na medzinárodnej scéne. Jednak nebudeme mať, tak povediať, tzv. medzinárodné euro, kým sa nepresadí naozaj prehlbený e, kapitálový trh e, a to hotovostný. Keď sa pozrieme na dejný vývoj, jeden z faktorov, ktorý pomohol doláru odstrániť Libru z tej e, vedúcej pozície. Jeden z faktorov, nie je jediný, ale hlavný, jeden z hlavných, bola hĺbka likvidity kapitálových trhov. Vy to nazývate e, CMU, teda únia kapitálových trhov naozaj tam musí stať realitou čo najskôr, najmä v kontexte toho, čo sa deje na európskej úrovni, v kontexte odchodu Británie z únie. Myslím, že ak sa tým e, nespustí proces, do ktorého sa zapojíme naozaj všetci, aby sme tú úniu kapitálových trhov naozaj reálne vytvorili, tak už neviem naozaj, čo iné potrebujeme. To je teda prvá vec. Ďalej, druhá vec, veľmi správne e, spomínate platobné systémy. Musíme zaručiť e, fluidné okamžité platobné systémy v eurozóne a už sa týmto smerom uberáme. Musí to byť e, cieľený systém, ktorý umožní prístup bankám, ktorých likvidita e, je na dostatočnej úrovni, musí sa to e, implementovať o mnoho, o mnoho širšom v základe tiež musíme mať taký platobný systém mal obchodu, ktorý bude dobre fungujúci a ktorý bude domáci, tak povediac. To je druhá dimenzia. Ďalej tretia dimenzia. A to podľa mňa tiež je dôležité to je naša schopnosť bojovať proti kybernetickým rizikám. Je to vlastne súčasťou platobného systému a jeho nastavenia, ale ešte prekračuje aj tento rámec. A v týchto troch kapitolách teda má Únia kapitálových trhov ďalej e, platobné systémy ďalej schopnosť odolávať kybernetickým útokom. Musíme byť na týchto troch frontoch silní, a chceme, aby euro sa stálo tou medzinárodnou referenčnou menou. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ešte predtým, ako dostane slovo posledný rečník, Chcela by som upozorniť na dve veci, ktoré sú veľmi blízke tomuto výboru. My sme požadovali e, dve správy, teda o Unii kapitálových trhov a taktiež o medzinárodnej úlohe eura. Ešte stále e, to musí odobriť konferencia predsedov, ale veríme, že sa tak stane. Všetci si uvedomujeme totiž význam týchto tém. Som rada, že sme mali priestor prediskutovať si to aj s vami, Žilboje, posledný rečník a potom je mi ľúto, ale Obávam sa, že nebude čas už na catch the eye. Máme totiž naplánované hlasovanie. Oui, merci, madame. Hm, ďakujem pekne, pani prezidentka. Prepačte, že to je posledná otázka, ale tak tomu je. Ďakujem za to, že ste tu prítomná. Ďakujem, že aj v pondelok nás privítate vo Frankfurte. Veľmi radi tam prídeme. Chcem vám poďakovať takisto aj za oznámenie ohľadom vašich priorít, ktoré ste vydali. ECB nie je jedinou e- európskou inštitúciou, ktorá musí čeliť tejto výzve. Ďakujem pekne za to. Eh, že eh, ste sa venovali takýmto komplexným a technickým témam. Takisto aj ja by som potrebovala viac ako dve hodiny, aby sme sa mohli povenovať všetkým týmto rozmerom. Je to veľmi naozaj ťažké zjednodušovať eh, zložité veci, tak ako sa to snažíme teraz urobiť. Skôr niekedy robíme opak. Chcel by som takisto s vami spomenúť negatívnu mieroku sadzbu, ktorá je troška skromnejšia alebo menšia, ako ste spomínali Eh, predo mnou, moji predrečníci. Eh, eh, toto sú, to je dopad v rôznych politík a takisto aj úloha vášho mandátu. Hm, môžeme len eh, dúfať, že budeme, že budeme eh, ďalej mm, nie do nekonečná platiť za peniaze, ktoré požičiavame. To je trošku taká básnická otázka, ale hej, je to naozaj veľmi náročné. Ešte mám dve otázky, eh, ktoré by som chcel položiť ako volený zástupca, takisto občan, ako aj daňový poplatník. Aké sú vlastne politické alebo potom, pardon, aké sú možné dopady týchto politík, či umožnia vyšší prístup alebo lepší prístup k úrokom, toto je pozitívna vec, avšak ja sa pýtam, ako banka bude eh, čeliť práve takýmto, mm, takejto sadzbe potom, ako udeli toľko hypoték, toľko pôžičok eh, mm, na nákup obydlia alebo zabezpečenie obydlia. Nebude to také dosť e, veľké riziko? ktorému bude môcť čeliť potom veľmi nízke eh, úrokové sádzby eh, pre daňových poplatníkov, ktorí chcú do, napríklad vložiť peniaze do veľmi rizikových produktov. Nemôže to byť ohrozujúce pre nich. Môže to ohroziť samozrejme aj úspory, pretože peniaze síce eh, stoja menej, avšak rentabilita sa neznížila. Čiže chcel by som vedieť, aká bude vaša reakcia, ak také nejaké masové hnutie, alebo ak vo, masovo začnú ľudia investovať do rizikových produktov, ako Hm, budete proti tomu bojovať, pretože ako volený zástupca sa snažím pochopiť to, by som to mohol ďalej vysvetliť. Merci beaucoup. Je si... Ďakujem pekne, budem sa snažiť odpovedať na vaše otázky. Chcem vám poďakovať za to, že ste skonštatovali, že politické menové rozhodnutia, ktoré boli doteraz prijaté, boli naozaj legitímne a takisto aj potrebné, aby sme podporili tie ceny a aby sme dosiahli práve eh, ten cieľ eh, cenovej stability, ktoré sme si stanovili v rámci nášho mandátu, to prvé riziko, ktoré ste spomenuli. Čiže riziko to, že e, náklady na obydlie e, sú dosť vysoké, pokiaľ ide o poskytovanie požičiek, to môže spôsobovať problémy, môže tu byť riziko, že to spôsobí navýšenie úrokovej sadzby druhý bod. Je to riziko, ktoré existuje, je to riziko, voči ktorému máme dve opatrenia, ktoré môžu byť prijaté. Poprvé, makro- a mikroprudenciálne opatrenia, čiže určité obmedzenia a určité rácio, ktoré je používané, určitá určitý podiel, ktorý je použité, pokiaľ ide o schopnosť eh, preplatenia teda týchto požičiek alebo celkovej, mm, vzhľadom na celkovú sumu alebo celkovú hodnotu nadobudnutého obydlia. Niektoré mm, národné centrálne banky, myslím, že už aj francúzska na centrálna banka, takisto minister francúzských financií pripomenuli, že je potrebné eh, toto mm, implementovať, pretože a treba ešte zohľadniť takisto aj dobu trvania na splácania pôžičky. Samozrejme tie rodiny, ktoré majú možnosť e, získať takéto e, pôžičky za veľmi nízke úroky a na veľmi dlhý čas, práve tieto môžu byť tomuto vystavené. Potom pokiaľ, takže mikro a makroprudenciálne opatrenia, toto je reakcia na tú prvú e, otázku. Po druhé, hovorila som o potrebných opatreniami. Dúfame, že makroekonomická situácia sa nielenže stabilizuje, ale dokonca sa postupne aj zlepší a že menová politika, ktorá bola implementovaná, podporí uh, práve túto, túto našu cestu aj fiskálnymi eh, opatremeniami s tým, že bude ekonomická činnosť narastať, že bude eh, narastať aj inflácia a pomôže nám to sa vrátiť také menovej politiky, ktoré bude eh, oveľa konvenčnejšia hm, v určitej dobe. Avšak je zrejme, že v tomto kontexte je potrebné veľmi opatrne, ako to povedal kolega, pokračovať alebo hm, progredovať, pretože máme tu veľké rizika, pred ktorými máme tak mm, jednotlivé domácnosti, mm, môžu toto eh, tomuto riziku čeli takisto aj naše ekonomiky a tak ďalej. Takže ako náhle situácia sa zlepší, tak potom toto riziko bude menšie. Po tretie, Tretí prvok, ktorý by som chcela spomenúť a ktorý sme implementovali od septembra minulého roku, neviem síce, ako to je dobre po francúzsky two tiers eh, toto je vlastne tá negatívna um, mier, úroková sadzba, ktorá by nemala ovplyvniť eh, banku, aby sme mali proste také rozumné rezervy, ktoré si chceme ponechať v rámci banky k dispozícii. Um, pokiaľ ide o výnosnosť, Hmm, toto je tiež eh, dôvod viacerých inštitúcií. Toto by sme mali anticipovať. To nie je Európska centrálna banka, ktorá by mala príjmať opatrenia pokiaľ ide o menovú politiku, ktorú práve na tento účel, ale v rámci politiky investícií či hedgingu alebo e, diverzifikácie portfólia, alebo keď chceme si stanoviť e, stratégie rozvoja práve týchto inštitúcií, tak vtedy finančné prostredie, v ktorom operujeme alebo v ktorom sa pohybuje, by malo zohľadniť všetky tieto rizika, aby anticipovalo, aby predchádzalo takýmto rizikám. Čiže je potrebné si zachovať obozretnosť, pomaličky, progredovať, napredovať a ako náhle makroekonomická situácia sa nezlepší význačným spôsobom. Thank you, thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. Týmto uh, môžeme teda uzatvoriť naše dnešné vypočutie. Ešte raz ďakujeme pani Lagarde E, za to, že prišla na stretnutie s nami, že odpovedala na naše otázky. Dáme si minútu prestávku, aby sme